Ďakujem, teraz začíname prvý blok otázok. Dlhá otázka je Peter Líze. Ďakujem pekne, pán predseda, uh, vážený uh, komisár poslan, menovaný komisár. Uh, Vítajte v našom uh, výbore. Uh, Vy ste hovorili o spoločných kontách Európskej únie a tu chcem uh, spomenúť som ich spoločne preskutovať a upresniť e, dva e, body. Poprvé, klonovanie zvierat. Viete, že e, parlament stanovil požiadavku stanovil e, požiadavku a e, návrh komisie e, sa kriticky e, vníma tu v parlamente a ako teda budete s týmto e, zaobchádzať s e, tým klonovaním zvierat e, pre e, komerčné účely a e, pre potravinárske účely a ďalšia otázka je e, zákaz využívania e, e, ľudského tela na komerčné účely a tu e, nastal e, dramatický e, postup napríklad v oblasti e, Eh, buniek. Eh, ako teda chcete s týmto postupovať? Miša? Ďakujem. Galbūt pradėsiu nuo paskutinio klausimo dėl. Uh... Ďakujem, vyjadrím sa k druhej otázke. Čo sa týka buniek a tkanív, dovoľte, aby som vychádzal z charty základných práv ktorá jasne upravuje, že e, ľudské e, telo a orgány e, nemôžu byť speňažené, nemôžu byť predmetom finančných alebo obchodných operácií. Myslím, že charta základných práv nás nutí riešiť, myslieť tak, aby sme vyriešili tieto problémy. Čo sa týka klonania zvierat pre účely potravín, musím povedať, že to je veľmi zložitá etická otázka. V parlamente a širokej verejnosti e, sme počuli mnoho názorov a musíme byť e, obzvlášť opatrní v tejto oblasti. V reakcii na návrhy, ktoré uzneli a ktoré boli predložené, budem veľmi pozorne hľadať kompromis. Viem, e, aké je stanovisko parlamentu, aké diskusie sú pred nami.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 Ďakujem. Čo sa týka e, nevyužitia e, ľudského tela na komerčné účely, e, ja to beriem ako prístup, e, že e, prispôsobíme k tomu e, legislatívu a čo sa týka kolónia zvierat, e, sú to rôzne názory, ale je to jasná väčšina. Mm, táto väčšina sa prejavila e, v legislatívnom konaní a e, vyjadrila, že návrh komisie nezachádza dosť ďaleko a otázka je, či vy ako e, komisár za to zodpovedný budete bojovať bojovať za to, aby sme ten návrh komisie prepracovali, aby sme mali takú legislatívu, ktorá je bližšie k tomu, čo žiada parlament ako terajší návrh. Mano no <clears throat> Moje stanovisko je veľmi jasné. Ja som čestný, som eh, čestný eh, vyjednávač v eh, tejto oblasti, aby som skoordinoval všetky rôzne návrhy a my sa budeme snažiť eh, eh, nájsť kompromisy, ktoré uspokoja rôzne názory. Som pripravený analyzovať všetky navrhnuté balíky a hľadať najlepšie možné riešenie. A nemám pochybnosť, že to rozhodnutie sa bude robiť v celom kolegiu, lebo tak funguje Komisia musia predložiť e, stanovisko, ktoré potvrdí komisia. Adesso per il gruppo SD la parola al... Skupinu SND má slovo pán koordinátor. Pán Gröte, nech sa páči. Ďakujem. Vy ste práve povedali, e, prístup k dobrému zdravotníctvu to je jedna z priorít, e, ktorú e, vy ako e, komisár chcete presadzovať. Zdravotníctvo musí byť pre všetkých občanov v EÚ, samozrejme. Ako chcete členským štátom pomôcť zlepšiť ich zdravotníctvo? Niečo z toho ste už povedali a ako e, e, dôležitý podstatný e, diel toto zdravotníctva musí byť umožnené aj cezhraničné poskytovanie zdravotníctva a plnenie. My už máme predpisy, ktoré vstupujú do platnosti a ja som sám z, z prihraničného regiónu, ale je ťažké tieto v praxi plniť. A prečo je to plnenie je problém. A ako chcete vy, ako komisár pre zdravotníctvo, um, tento um, problém um, vyriešiť, ako chcete, čo tam konkrétne chcete urobiť? Palėtėme klausimą, kuris tikrai gali atsakyti. Ako viete, tu riešime otázku, ktorá, alebo na ktorú odpoveď nám povie, že kedy e, Európu približíme k občanom. Ehm, táto otázka sa týka stovky miliónov ľudí. Nemôžeme už čakať. E, Nemôž... Tá smernica bola prijatá 25. oktobra 2013. Musela byť transponovaná už do národnej legislatívy. Už e, prešiel rok, už môžeme začať konanie pre neplnenie predpisov, nemôžeme ďalej vyčkovať, Môžem vám povedať, že národné poradenské centra museli byť e, zriadené e, museli byť zriadené kontaktné referenčné miesta a e, konkrétne kritéria pre informácie museli byť pripravené a otázky týkajúce sa preplácania. Táto otázka je veľmi široká, no v prvom rade to musí začať. Toto je extrémne dôležitá otázka. Môžeme nájsť veľa relevantných príkladov v Španielsku, Litve, Írsku hlavne ľudia, ktorí žijú v cezhraničných regiónoch. Niekedy môžu dostať zdravotníckú starostlivosť 80 km vo zemi, ale niekedy 20 km za hranicami. Musíme nájsť najlepšie e, riešenie bez pochyby. Čo sa týka cezhraničných e, hrozieb, ako je epidémia, pandémia a tak ďalej, ten e, balík dokumentov je veľmi široký a komisia sa s tým bude zaoberať. Matias, nessuna domanda suplementare? Žiadne doplňujúce otázky? Nie, dobré. Takže teraz pokračujeme ďalej za skupinu ECR. Dávam slovo kolegyni Julie Girling. Alebo najprv, sa vy, najprv vystúpi pán Piecha. Pani Girling, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, chcem sa opýtať e, na e, tvrdenia o zdravotníckých a vyživových hodnotách. Plnenie tej smernice je problematické a viacero prípadov je negatívne postihnutých a sú um, Ehm, dôkazy, ktoré podporujú e, tieto tvrdenia o e, zdravotnej nezvládnosti, e, ale tento postup je neúspešný a vieme, že je potrebné toto značne zlepšiť a, a mm, mohla by som sa opýtať, či komisia plánuje pracovať so všetkými príslušnými stranami, aby prehodnotila tento proces, ako nás ľúbila E, teraz e, je to naplánované, že to začne v 2015 a môže e, komisia držať, dodržať tento harmonogram? Ďakujem. iš tiesų, aš kaip paskirtasis komisaras ir negalėčiau. Ako menovaný komisár nebudem teraz v stave povedať, e, koľko e, konkrétnych e, vecí je v tom naredení. Ešte bude trvať čas, aby sme preskúmali tie detaily, no ako lekár môžem povedať, že preventívne opatrenia sú milníkmi a vytvára to priedne hodnotu v kontexte Európskej únie. Pôsobnosti e, národných vlád sú široké v zdravotníctve a v ďalších nástrojoch. Mohli by sme ich preskúmať a zistiť, ako môžeme prispieť, aby rozhodnutia mali pridanú hodnotu a národné a európske rozhodnutia išli rovnakým smerom. Samozrejme, e, som povinný počúvať stanoviska členských štátov, poznávať ich a diskutovať a vidieť kompromisy. Som otvorená osoba a mám hlboké vedomosti v istých oblastiach a iné oblasti tak nepoznám, takže som pripravený počúvať, pracovať s členskými štátmi a zistiť, že um, aké prehodnotenie budem musieť vykonať, musím diskutovať toto vec zúčastnenými stranami, aby ten proces bol demokratickejší a otvornejší. Všetci musíme byť partneri, aby sme zabezpečili, že vysoký štandard zdravotníctva a prevencia sa stane našim cieľom. My e, budeme e, takto schopní za 5 rokov zlepšiť zdravie občanov, ak bude tak pracovať. Madame Girling, additional question? Yeah, I'm otázka a budem sa stále držať tejto otázky, pretože nebola to priamo odpoveď. Začiatok sa pripravuje na 2015 a bez ohľadu na to, ako by ste asi chceli spolupracovať s členskými krajinami, toto je vec parlamentu. My zastupujeme ob- občanov. Takže opätovne sa pýtam či sa e, zamýšľate držať tohto časového harmonogramu? Nuž, e, odpoviem veľmi opatrne. Samozrejme, že sa musíme držať harmonogramu a diskutovať s parlamentom. Momentálne v tejto situácii sa mi len ťažko hovorí ktoré oblasti budú asi najzložitejšie pri tomto preverovaní. Každopádne sa chcem držať časového eh, harmonogramu a komunikovať s parlamentom. Preverenie musí byť prijané eh, kolegiálne a tak budem i postupovať. Adesso per eh, il gruppo ALDE la collega Federic Cris. Teraz za skupinu ALDE ďalší rečník pani Rís. Moja otázka sa týka geneticky eh, modifikovaných organizmov. Podľa Eurobarometru z roku 2010, eh, kde čísla sú rovnaké i dnes, 21 Európánov súhlasia s tým, že stravovanie na báze geneticky modifikovaných eh, organizmov je pre ľudí bezpečné. Určite súhlasíte, že pán Juncker má veľmi jasné programové vyhlásenie, kde je napísané, že vy máte konať za 6 mesiacov v tejto, v tejto oblasti. Veľmi ambiciózne o tom hovorí. Hovoril o tom e, v júli v e, Štrasburgu v pléne. E, posolstvo bolo veľmi jasné, pokiaľ ide o politické ambície. A mňa by teraz zaujímalo, ako chcete túto politickú ambíciu pretaviť do reality. Ako chápete mandát, ktorý vám bol zverený? Ako si myslíte, to zvládnete. Doteraz ste viackrát e, e, odpovedali e, okolo tejto oblasti, ale potreboval by som, potreboval by som presnejšie, aby ste sa vyjadrili. Ďakujem. Čo klausimą až je tikėjausi, kadangi jis yra net ir. Ďakujem za vašu otázku. Táto otázka znamená, že ak v novej komisii všetko bude e, bezchybne fungovať tak, že budeme môcť od 1. novembra začať pracovať, tak hneď od 1. novembra príjmem opatrenia na to, aby sa preveril celý balíček a aby sme sa pozreli na to, aké ustanovenia vyvedú k tomuto konfliktu Samozrejme, že tu sú e, e, názory členských krajín, ale e, opatrenia k svaľovaniu musí prijať komisia. Aj keď by boli mnohí proti tomu. Samozrejme, že mu sa musí dodržiť subsidiarita a rozhodnutia komisie musia zodpovedať príslušnému mandátu a zakladať sa na vedeckých odporúčaniach. Nechcem ísť do konfrontácie s členskými krajinami. Komisia musí pracovať takto, ako vravím, od prvého dňa musíme na tejto téme pracovať a naše preverovanie samozrejme bude zahrňať i názory parlamentu. Mali by sme prijať spoločný akčný plán a vidieť, ako s tým súvisia príslušné akcie. Mám ešte otázku v tej istej téme. Vy ste hovorili, či ste o tom, že e, ak budú proti tomu niektoré členské krajiny, ale je to ešte stále 19 krajín, ktoré sú proti e, voči takémuto schvalovaniu, takže naozaj sme ešte ďaleko. Akákoľvek bude naša pozícia, sme v situácii blokády Viem, e, pokiaľ ide o filozofiu, sa týka moja e, e, otázka. Dotýkame sa otázok, ktoré, ktoré sú veľmi obávané na národnej úrovni a je to veľmi špecifická téma. Teisingai supratau uh, klausimą. Každopádne keď e, dobre rozumiem povahe vašej otázky, tak e, odpoviem nasledovne. Pestovanie geneticky modifikovaných e, organizmov v Európe je naozaj filozofický problém. V mnohých krajinách existujú obavy a výhrady, existujú i v jednotlivých členských krajinách veľmi veľké rozdiely medzi regiónmi. A keď sa realizuje takýto zásah do ekologickej harmónie, a ak sa mení e, ekologická rovnováha, je to problém. Vidím tu naozaj tento filozofi, túto filozofickú zložku a som naozaj otvorený e, akýmkoľvek e, návrhom, pretože problém je to zložitý. K praktickým krokom postoj členských krajín je jasný. Naozaj je tomu tak, že tieto kompetenci, túto kompetenciu by mali mať členské krajiny. Členské krajiny E, tam samozrejme sa musia dohodnúť v pohraničných oblastiach. E, je to veľmi zložitá e, problematika, ale tu treba rozhodne zachovať princíp subsidiarity. Ďakujem pekne teraz za GUNGL. Pani Konečná, nech sa páči. Predsedo. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán dezignovaný komisár, vo svojich písomných odpovediach veľmi správne uvádzate, že máme asi najprísnejšie normy vo svete, pokiaľ ide o zdravie a bezpečnosť potravín a že je to pre vás priorita, aby sa táto vysoká úroveň udržala. Na druhej strane nás čaká prijatie transatlantickej obchodnej, e, obchodnom partnerstve a investičnom partnerstve. Táto dohoda e, skrýva mnoho neznámych a možno je najriskantnejšie pre mňa e, legislatíva, ktorú budeme preberať v budúcich rokoch, pre oblasť zdravia potravín a vôbec e, e, noriem a štandardov európskych občanov. Moja otázka preto, ako zabránite v rámci vašeho e, mandátu prijatiu takých netarifných prekážok, ktoré zabezpečia bezpečnosť potravín a liečiv pre európskych občanov? a ako budete v tejto veci postupovať, pretože vy budete zodpovední za to, aby európsky občania nemali e, nižšiu úroveň svojich štandardov, než je tomu dnes. Aš, kaip gydytojas, jūs turbūt puikiai suprantate mano atsakymą. Som e, takisto lekárom a rozumiem tomuto, preto budete ich chápať, ako odpovedám nedôjde k žiadnemu zníženiu európskych noriem, či už ide o ochranu potravín i pri ďalších témach nemožno pripustiť žiaden kompromis. Takto povedal i predseda komisie, dezignovaný predseda komisie. Nebude, obeto, nebude sa obetovať zdravie a ani ochrana e, e zdravia ľudí nepôjde e, na obeď e, voľnému trhu. To je to signál naozaj z hora, tak povediac. A nechcem tu uh, prijímať nejaké kompromisy. Ani tak neurobím. Týka sa to hormonálne upraveného mesa, týka sa to otázky uh, zabíjania uh, uh, mikrobov chlorovými uh, zmesami. To všetko a vynika- sú vynikajúcim príkladom toho, ako v, e, chránime v takomto období zdravie ľudí. A tu jednoducho, ako hovorím, nebudú ústupky. Ďakujem vám za odpoveď a snáď sľub, ktorý e, verím, že naplníte. Na druhú stranu e, ľahké to nebude a tu mám doplňujúcu otázku snáď z inej kategórie. Tá sa tiež však týka bezpečnosti e, trhu s potravinami a to je otázka, že v Európskej únii máme rôzne e, alebo aj rovnaké typy potravín, ale s rozličnou kvalitou v rôznych krajinách. Hm, hovorím o strednej a východnej Európe. Ako chcete postupovať proti tomu, aby rovnaké firmy a rovnaké výrobky e, neboli už s rôznym zložením a s rôznou kvalitou predávané na európskom území? Tenka pasakyti, kad ES kokybės standartų priežiūra iš tiesų. Už preverovanie a dozor nad e, štandardami kvality v Európe, už tak v celej Európskej únie platí to isté. Máme tu predsa spoločný trh, spoločné štandardy a vo všetkých krajinách je povinné či už Litve, Česk, Česku, Portugalsku, sa ich držiať, držať. Iné pravidla jednoducho nemáme. A kontrolný systém jednoducho musí tu fungovať a váš problém e, je mi celkom jasný, pokiaľ ide o stred, strednú a východnú Európu. Produkty, ktoré tam prichádzajú na trh, často e, alebo niekedy majú problémy pokiaľ ide i o dátum e, spotreby. E, v rámci štandardov sú, kedysi, sú niekedy možné aj určité výkyvy, ale keď sa spodné hranice podkročia, tak treba to naozaj e, stíhať a budem tu veľmi aktívny. Ďakujem pekne. A teraz za zelených pán Stajsen. Ďakujem, vážený pán predseda. Vítajte, pán komisár. Pohovorím o otázke e, dohody e, o zóne voľného obchodu e, so Spojenými štátmi. Chcem vás chytiť za slovo, keď ste povedali, že nepríjmete kompromisy, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín. Každý chápe, že komisia nesiahne teraz náhle smernicu o hormónoch a náhle stiahne e, predpisy o geneticky e, modifikovaných organizmoch. Ale nejde tu o terajšie iba predpisy, ale i o tie budúca. Tu som veľmi znepokojený, pretože budúca komisia, Baroso, e, minulá komisia Barosova predložila pred návrhy, ktoré sa e, týkali e, použitia chlóru v hydinárstve alebo e, klonovania alebo e, ďalších e, problematík e, kyseliny mliečnej a tak ďalej, súvisí s tým otázka, aké použijete prostriedky na to, aby vo vašich prísľuboch nedošlo k žiadnym ústupkom. Ďakujem. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį, kad mums. Ďakujem pekne. Uh, treba pozorne sledovať skutočnosť, ktorá súvisí s týmto všetkým a síce, že je tu veľmi dôležitá transparentnosť rokovaní. Rokovania musia byť priebežne celý čas naozaj veľmi transparentné. E, treba dať pozor, aby sa nič nezamietlo len tak niekde pod stôl musíme zabezpečiť, aby e, každá kapitola, každá jedna časť rokovaní bola prediskutovaná pri plnom zapojení národných parlamentov a Európskeho parlamentu, aby to bola maximálna viditeľnosť. Najmä keď dochádza k dosahovaniu nejakej dohody, tak táto dohoda musí byť ratifikovaná národnými parlamentami a potom Európskym parlamentom. Ako to teda e, môžeme umožniť? Ako vytvoriť takéto prostredie? V prvom rade musia byť jasne zapojené e, tie kompetentné výbory, ktoré to majú. Ja som spolupracoval s výborom Agri, ale ďalšie výbory, ako si môžeme dovoliť ignorovať ich pozíciu? Musíme prediskutovať ich pozíciu od samotného začiatku celého procesu. Ja naozaj v tomto smere nikdy nezmením svoje princípy a to je práve základné východisko mojej práce. Z toho vychádzam ako lekár. Ja som zložil e, hypokratovú prísahu a nemôžem nikdy ustúpiť od toho, k čomu som sa raz zaviazal. Nemôžem robiť kompromisie pri štandardoch hygieny, fyziológie a tak ďalej. To sú štandardy, ktoré sú pre mňa kľúčové. Takže naozaj viem, že v tomto smere musíme byť veľmi obozretní a veľmi dôslední. V tomto je pozícia jasná. Ďakujem pekne. Máme ešte doplňujúcu otázku na Marko toho, čo hovoril pán Peter Líze spoločne s pánom Lízem a ďalšími kolegami sme boli prítomní, keď eh, bola prediskutovaná eh, legislatíva o nových potravinách tá bola vlastne, tá sa zaoberala práve tým, ako sa zaobchádzať alebo ako sa vysporiadať s mesom sklonovaných zvierat a ich potomkov. Parlament jasne povedal, že chceme jednoznačné označovanie a chceme jasný návrh. Videli sme návrhy od komisie koncom minulého roka, ale boli sme mimoriadne prekvapení ako parlament, keď sme videli, že tam nebolo absolútne nič v oblasti označovania. A čo bolo ešte horšie, v, jedného, v jednej z tých dvoch zložiek ten právny základ bol taký, že my by sme boli vyňatí zo spolurozhodovania ako parlament. E, Pánemu Lizemu ste povedali, že chcete, aby ste boli taký spravodlivý, e, spravodlivý manažer, že chcete nájsť adekvátny kompromis medzi jednotlivými stranami. Pán komisár, nebolo by lepšie, aby ste e, túto tému vyriešili tak, že stiahnete návrh a prinesiete niečo nové, čo bude hovoriť o klonovaných zvieratách a mese z klonovaných zvierat, aby sme začali s čistým hárkom papiera? naozaj úprimne nemôžem vám dať v tomto smere nejaký zásadný príslub dopredu. Skôr ako, som, skôr ako si budem môcť túto tému podrobne analyzovať, budem si musieť k tomu sadnúť, detailne sa na to pozrieť, zistiť, či si dokážeme revidovať, prehodnotiť tento návrh, pretože otázka klonovania je naozaj veľmi komplexná téma, najmä čo sa týka jeho etických aspektov alebo biologických aspektov je to naozaj veľmi komplexná téma aj čo sa týka označovania. Aj e, najmä keď hovoríme o druhej alebo tretej generácii zvierat, ktoré pochádzajú z klonovaného rodiča. Takže v tomto smere som naozaj otvorený, aby sme diskutovali o všetkých možných pozíciách, pretože e, v opačnom prípade by to bolo proti mojej povahe. Ja som lekár a naozaj, naozaj s vami súhlasím v tom, že, že bude nutné prehodnotiť celý tento legislatívny blok. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu EFDD pán Mazuroni nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán dezignovaný komisár, v prvom rade vás tu chcem privítať. Chcem vám zaželať veľa úspechov v tom, aby sa vám podarilo spraviť ten eh, zásadný krok vpred ako bývalý minister zdravotníctva ste spustili naozaj veľmi veľa dôležitých reforiem v sektore zdravotnej starostlivosti, najmä čo sa týka dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti v Litve. A preto sa vás chcem spýtať nasledujúcu otázku. V členských štátoch Európskej únie dochádza k úniku mozgov najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti keď e, ekonomicky slabšie krajiny pripravujú špecialistov zo svojich rozpočtových prostriedkov, ktorým potom utekajú do bohatších krajín, tak čelíme situácii, kde chudobné krajiny majú horšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Podobne je to vlastne aj v Litve, veľmi dobre poznáte tento problém. E, naozaj chápem ako je zagarantované právo na slobodu pohybu e, v rámci Európskej únie, ale na druhej strane chcete, viete pomenovať tento problém a čo si myslíte, že dokážeme spraviť, aby sme sa vysporiadali s týmto problémom? Ďakujem pekne. Áno, problém uniku mozgov súvisí to e, s rozdielmi v platoch zároveň aj v rozdieloch v kariérnych možnostiach a zároveň v rozdieloch v tom, ako sa ľudia držia základných hodnôt. Ekonomicky slabšie krajiny trénujú špecialistov s pomocou verejných financií. Verejné financie sú, verejné prostriedky sú investované do prípravy týchto odborníkov a potom jednoducho tí odborníci odídu za nemalé peniaze, ktoré do nich boli investované a e, zrazu táto krajina nemá toho daného odborníka. Otázka sociálneho dumpingu je naozaj zásadná v aj rôznych iných profesiách. Týka sa napríklad aj zdravotných sestier v krajine, ktorú samozrejme poznám najlepšie my e, školíme také množstvo sestier a napriek tomu ich máme nedostatok, pretože väčšina odchádza a to isté platí aj v rôznych iných zdravotníckých profesiách a povolaniach. A teda musíme naozaj diskutovať o plánovaní pracovnej sily. Potrebujeme začať hovoriť o sociálnych metódach. Potrebujeme e, pozorne e, vlastne vychádzať zo sociálnej charty. To nesúvisí samozrejme len s mojim mandátom a mojim pôsobením, spadá to do kompetencie iných komisárov, ktorí majú na starosti napríklad vzdelávanie, sociálnu politiku. Myslím si, že táto tému, túto tému treba naozaj brať veľmi pozorne a citlivo. Ďakujem pekne. Pokúsim sa doplniť ešte svoju otázku. Mám to teda chápať tak, že sa zavezujete k tomu, že budete spolupracovať s inými členmi kolegia komisárov v tejto oblasti a zároveň, že sa pokúsite iniciovať hľadanie riešenia k tomuto problému. Áno, môžete, ale musíte to brať tak, že ak sa chceme vysporiadať s témou sociálnych rozdielov, sociálnych divergencií, ktoré existujú v rámci členských štátov a medzi členskými štátmi, bez riešenia týchto problémov nedokážeme nájsť adekvátne odpovede. Jednoducho nemôžeme členské štáty ponechať samé o sebe, pretože v opačnom prípade to bude viesť k tomu, že ľudia budú sklamaní z Európy a to sa jasne odzrkadlilo už teraz vo výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu a práve preto musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby, aby nám európske občania mohli opätovne veriť. A naozaj sa zavezujem pracovať v tejto oblasti, pretože v opačnom prípade nebudeme môcť hovoriť o odolnosti zdravotníckých systémov, nebudeme môcť hovoriť o dostatočnej dostupnosti služieb zdravotnej starostlivosti a ďalších témach. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sme ukončili blok dlhých otázok, ktoré predkladali zástupcovia politických skupín. Začneme s druhým kolom našich otázok a to sú otázky kolegov z výboru Envy. No a dávam rovno slovo um, kolegyni Elizabeth Kostinger, ktorá predloží krátku otázku so slušnou odpoveďou. Moja otázka sa týka uh, na, nariadenia o osivách E, povedali ste nám, že preveríte e, pozíciu parlamentu, aký je najlepší postup na tému e, osíva. To je veľmi dobré, pretože i vaši predchodcovia to chceli. pozícia parlamentu tejto témy je veľmi jasná. Veľká väčšina, 650 poslancov, návrh komisie zamietla. Polnohospodárstvo potrebuje nezávislosť u osív. Všetky druhy majú svoje hodnoty, treba tie staré e, sorty, staré druhy chrániť. Vy viete, že parlament má e, veľké problémy e, s byrokraciou, ktorá ukladá záťaž ľuďom. A preto moja otázka, aký je podľa vás najlepší postup, ako vnímate pochybnosti parlamentu, ako im chcete výjsť v ústrety, Môžeme sa od vás očakávať e, praxi blízko orientovaný návrh, návrh k tým, týmto e, osivám? Áno. Táto téma je úzko prepojená aj s témou biologickej diverzity. Tá krajina opäť, ktorú poznám najlepšie, zažíva problémy s tým, že lokálne odrody, lokálne uh, E, osiva sú postupne vytláčané a vidíme, že dochádza k istej e, degradácii biodiverzity. Najmä menší farmári, ktorí pestovali lokálne plodiny, lokálne osivá používali, to sú práve častokrát tie menšie e, farmy, ktoré takto fungovali a samozrejme, že veľmi ťažko sa im konkuruje veľkým firmám a veľkovýrobcom. No a práve preto si myslím, že pozícia Európskeho parlamentu, ktorá bola pomerne jasná, najmä s tými základnými tvrdeniami, že musíme najprv brať do úvahy záujmy malých výrobcov a malých farmárov, to je naozaj veľmi dobrá téza, to veľmi dobre odzrkadľuje realitu. Musíme zobrať do úvahy pozíciu parlamentu. Teraz nemôžem jednoznačne povedať, aká je pozícia rady, pretože to samozrejme ešte bude predmetom diskusí, o tom musia diskutovať oba eh, legislatívne orgány, ale v tejto fáze si myslím, E, že budeme musieť e, zobrať naozaj všetky tie aspekty do úvahy a brať pritom do úvahy aj to, že toto všetko má najvyššiu dôležitú pre nás a síce musíme obhajovať a obraňovať e, pôvodné odrody a ich prítomnosť v našom systéme. Ďakujem pekne, ďalej má slovo pani podpredsednička výboru Sarbo. Ďakujem pekne, vážený pán dezignovaný komisár, vážený pán predseda výboru som presvedčená, že potrebujeme akútne opatrenia len v oblasti boja proti obezite detí. Chcem sa spýtať, či máte nejaké konkrétne opatrenia v tomto smere, aby sme bojovali proti obezite. Týka sa to konkrétnych ľudí, e, najmä tých e, sociálnych vrstiev, ktoré majú nižšie príjmy. Ako sa chcete vysporiadať s myšlienkou nerovnosti medzi e, systémami zdravotnej starostlivosti v Európskej únii? Ďakujem pekne. rád by som videl. možno konkrétny obraz, keď vidíme, a možno by to mohlo byť aj teraz na obrazovkách, vidíme, ako sa deti, ktoré majú 3-4 roky, správajú v hypermarketoch ako vlastne ich priťahujú tie farby, tá atraktivita rôznych výrobkov, ako to zásadne vplýva na deti, ako, ako sa deti správajú z očí v oči takejto zásadnej slobode výberu. Deti sedia potom pred počítačmi, e, hrajú sa na počítačoch, jedia lupienky a to je realita dnešnej Európy, ak nedokážeme zabezpečiť e, zníženie počtu obezných detí teraz, tak budeme mať naozaj veľmi e, zásadné problémy ktorým sa budeme musieť venovať za 30 rokov. Budeme musieť spoločne čeliť veľmi zložitej situácii. To je pandémia, ktorá jednoducho mení celú situáciu vo svete. A teraz nehovorím len o rakovine. Hovor, nehovorím ani o kardiovaskulárnych ochoreniach alebo diabete. Máme tu naozaj celý rad rôznych opatrení, ktoré treba e, využiť, preto aby sme bojovali proti obezite. A to je súčasť toho, čo dokáže spraviť spoločnosť, čo môžu spraviť vlády. Potrebujeme diskutovať aktívne s médiami, s reklamnými firmami, s priemyslom, so vzdelávacími odvetvím, e, so školami. Nemôžeme jednoducho ignorovať to, že dochádza k takej zásadnej zmene správania, že takto zásadne sa mení pohľad, ako deti vnímajú svet okolo seba v školách, v infraštruktúre a tak ďalej. Mohol by som vymenovať celý rad rôznych opatrení, ktoré môžeme prijať v tejto oblasti a treba si uvedomiť, že sociálne zázemie je naozaj zásadným faktorom, pretože tí, ktorí majú nižší úroveň vzdelania, alebo majú možno nižšiu úroveň, e, nižšiu kvalitu života, tak ich e, správanie sa oveľa ľahšie ovplyvňuje a potom tu máme vysokú mieru úmrtnosti, ktoré treba čeliť a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Piecha. Nech sa páči. E, vážený pán minister, pán Rukakis, e, vy ste navrhli, e, prijali návrh komis, byť komisárom prvé zdravotníctva od mm, pána mm, predsedu Junkera. A mám jednu otázku. E, do úloh komisára pre zdravotníctvo mm, prináleží zabezpečenie zdravia pre no, občanov EÚ. A aby ste tú úlohu vykonovali, potrebujete mať e, nástroje a veľmi dôležité nástroje je e, dozor nad Európskou agentúrou pre lieky. Žiaľ, um, Túto agentúru zveril um, pán eh, predseda komisie Juncker um, komisárovi pre uh, otázky priemyslu a eh, vnútorného trhu a, a preto m, mm, sa obávam, že táto agentúra m, nebude e, sa starať o m, mm, bezpečnosť pacientov, ale o záujmy um, um, farmaceutického priemyslu. A mne to prípada, ako keby urobili capa záhradníkom. Ako sa e, vy mm, cítite, e, že ste e, tá kapusta, ktorú stráži ten cap, ktorý je urobený záhradníkom a to komisárka Pienkovská? Mano praktika diskutuje diel generinu vajstu kainu. V praxi sa akumulovali mnohé otázky, keď sme diskutovali o mm, cenách e, generík a originálnych liekov a vidíme tu mm, nerovnosti v EÚ a je nutné sa presadzovať proti veľkým koncernom a pri tejto téme musíme jasne diskutovať o zmene pravidel a mm, členské štáty viesť k tomu, aby um, mali transparentnejšiu cenotvorbu pretože uh, náklady, ktoré sa ťažujú um, rodiny členských štátov sú obrovské a len slepý ich uh, nevidí. Diskusie o uh, záujmoch, o vplyvoch musia byť veľmi transparentné. Európskej agentúre pre lieky v jednotlivých štruktúrach máme e, zastupcov nášho generálneho rejiteľstva a my sme už povedali, že spolu s pani Biankovskou budeme príjmať rozhodnutie spolu. Rozhodnutie možno prijať len, keď ho podpíšu dvaja komisári. Prístup e, k e, lacným liečivám a inovatívnym liečivám pre Európanov je teraz horúcim zemiakom. A moje vlastné skúsenosti hovoria, že všetko e, súvisí s odolnosťou systému zdravotníctva a prístupom ľudí k liečivám a e, to e, vedie k zlepšeniu ich kvality života. A myslím, že nájdem s pani Biankovskou kompromis. Ďakujem, teraz má slovo kolega Gina Berder. Ďakujem. Znižovanie nerovností pri zdravotníctve EU je e, veľkou prioritou Európskej e, strategie verejného zdravotníctva, ktorá je zvolená v e, balíku pre sociálne investície a treťom programe pre investície do zdravotníctva do roku 2020. Za to budete vy zodpovední a nedeliteľnou súčasťou tejto zdravotníckej stratégie sú sexuálne a reprodukčné práva No a keď sa pozrieme v celej e, Unii, tak e, ukazovatele e, zdravotníctva ukazujú obrovské rozdiely v mierach umrtnosti matiek a výskyte pohľavne prenosných chorôb a preto budete považovať za um, presadzovanie um, práv na sexuálne reprodukčné zdravie do budúcich uh, stratégií a tiež uh, zaviažete sa ehm, podporiť uh, prístup uh, európsky a ľudskoprávny k uh, právam sexuálneho reproduktívneho zdravia, aby ste zabezpečili prístup k prevencii a zdravotníckým službám a týmto znižíte nerovnosti v celej únii? Manau, kad šios sudėties Europos komisijai yra labai. Ja verím, že Európska komisia v terajšom zložení kladie veľký dôraz na portfólio prvého podpredsedu komisie. On zodpovedá za plnenie charty základných práv ako komisár zodpovedný za zdravie a potravinovú bezpečnosť určite budem diskutovať o všetkých týchto veciach s mm, prvým podpredsedom, pretože tieto otázky sú pre nás spoločné. Dodržiavanie ľudských práv, ochrana ľudských práv každého vrátane pacientov je mm, prioritou číslo jeden pre nás. V predchádzajúcej dobe som mal e, možnosti zahrnúť pacientov do diskusí o službách zdravotníctva a ďalších s tým spojených otázkach a myslím, že aj ďalšie štáty diskutujú o tom, ako zlepšiť schopnosť pacientov byť aktívnym účastníkom pri rozhodovaní. Každý pacient musí byť schopný sa vyjadriť a e, ovplyňovať dianie v tejto súvislosti hovoríme o sociálnej angažovanosti a odhodlanosti a hovorím o komisii, o štúdii, ktorú e, si dala urobiť e, Svetová zdravotnícká organizácia od Marka Malmonda a všetci by sme si mali prečítať a ona odhaľuje sociálne rozdiely v členských štátoch EÚ piatich nasledujúcich rokoch musíme nájsť e, isté e, značné rozdiely a kroky, ako ich e, znižovať a tým pádom sa Európa približí k občanom. kolega Bojlan. Ďakujem teraz, pani Bojlan. Uh, Ďakujem, pán predseda. Ako lekár určite e, dezignovaný komisár e, rozumie, aké dôležité sú politiky, ktoré vychádzajú zo zdravých vedeckých dôkazov. Európska e, agentúra pre bezpečnosť potravín zohráva dôležitú úlohu. Pri potrebe bezpečnosti a dnes sme počuli témy ako napríklad GMO a klonovanie a pesticídy a aditíva. No, dnes e, sa e, táto úloha e, pri potrebe bezpečnosti podkapáva kvôli stretu záujmov a podľa Eurobarometra 41% respondentov nemá dôveru v tieto výsledky vedeckých výskum, pretože sú ovplyvnené priemyslom. Teda ako chcete vy zabezpečiť nezávislosť týchto, tohoto orgánu? kasdienybės praktikoje susidūriau su. V mojej každodennej práci som uh, sa stýkal s veľmi vážnym problémom očkovanie detí, výroba uh, očkovacích látok, ich štúdia a nedvojera uh, e, spoločnosti voči výsledkom týchto štúdí, pretože sa domnievajú, že farmaceutické firmy uh, financujú tieto štúdie a mm, preto majú také výsledky a toto je vážny problém, musíme zabezpečiť úplnú transparentnosť. Máme e, verejné aj súkromné záujmy a to je priznania o záujmach, to isté môže platiť pre majetkové priznania. Európske Európska agentúra pre potraviny a bezpečnosť môže jasne povedať, prečo niektoré sú odmietnuté, iné nie. A tie e, zásady môžu byť e, jasné každému, pretože nedôvera sa dostaví ľahko a keď ju chcete znovu vybudovať, tak to trvá čas a tu teda môžeme hovoriť o komplexných opatreniach a nástrojoch, ktoré môžeme použiť. Najdôležitejšie je, že keď sa hodnotia vedecké články, tak musia vychádzať z jasných princípov, ktoré e, sú dobre známe spoločnosti občanom parlamentu. Musíme vytvoriť e, túto dôveru vo verejné orgány, ináč to spôsobí potravinovú krízu. Nedôvera mm, je citeľná vo viacerých oblastiach a Existuje nezávislý nástroj na hodnotenie štúdií, no mm, tieto nástroje nepresvedčajú ľudí, je to obrovský problém a ja sa vynasnažím čo najviac, aby som zabezpečil, že štandardy transparentnosti sú vyššie, budú vyššie. Yes. Ďakujem teraz kolegyňa Oken. Just I like your answer before on Ďakujem. E, mne sa páčila vaša odpoveď predtým o farmaceutickom premysle, No, mali by ste vedieť, že všetci koordinátori e, majú veľkou obavy z toho, že e, toto bolo presunuté a ako môžete mať vôbec nejaký vplyv alebo kontrolu. E, to je prvá otázka nad tým. Druhá otázka e, je o endokrinných disruptoroch, ktorí majú značný dopad na zdravie a je e, nutné, aby sme e, primali účinné opatrenia proti endokrinným disruptorom. 7. E, akčný program pre životné prostredie vám dáva jasný mandát a dúfam, že nám slúbite, že budete plniť tento mandát a otázka je, že či budete pracovať na horizontálnych vedeckých kritériách založených na riziku pri identifikácii endokrinných disruptoroch, alebo Ehm, Zaujíme len politický prístup, ktorý chce predovšetkým minimalizovať eh, dopady na mm, podnikateľskú sféru. Pradėsiu atsakymo no, apie baimę. Začnem s eh, mojou odpovedou pripomienkou k e, strachu. Ja som celil KGB aj v sovietskom režimu. Ja som bol zatknutí, aj uväznení. E, nemali by sme sa báť, e, strach nie je dobrý. Študoval som e, medicínu a prvé, čo musíme urobiť, je snažiť sa nikomu neškodiť. To je súčasť prísahy. Endokrinné disruptory sú citlivá oblasť a tu musíme si to dobre premyslieť, než budeme vyvázať závery. Európska únia je mm, prvá, ktorá identifikuje kritéria. Máme teraz notorné kritéria, no musíme ešte myslieť ďalej a uvidíme, ako na základe vedeckých dôkazov môžeme dospieť k konečným mm, kritériám. Toto je citlivá oblasť mm, a keď eh, hovoríme v medicínskych vyjadreniach, tak Musíme byť obozretní, pretože e, to môže mať dopady na následujúce generácie a musíme to byť e, odhodlaní a naše rozhodnutia zakladať na objektívnych vedeckých kritériách a my e, tento proces budeme čo najviacej podnesovať. Grazie, adesso la parola al collega Ďakujem, teraz má slovo kolega Pedicini. Mr. Andukatis.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 My sme sa snažili jasne vymedziť našu pozíciu voči korupcii v zdravotníctve a treba povedať, že v rámci tejto pozície je jasné, jasne povedané, že existuje široká miera korupcie v niektorých členských štátoch a treba si uvedomiť, že e, častokrát sú ľudia na kľúčové rozhodujúce miesta v zdravotníctve vymenované na základe politických nominácií, nie základe meritokracie. E, to má základné dopady na e, ceny liekov, ceny zdravotnej starostlivosti a kvalitu zdravotníckých služieb um, je tu úzke prepojenie medzi týmito ľuďmi a farmafirmami. Čo chcete v tomto smere spraviť preto, aby sme možno zjednotili kritérie, kritéria pre e, výber e, a pridelovanie e, liekov, ktoré sú na zoznamoch jednotlivých členských štátov v rámci hradenia zverejnej zdravotnej politiky a zároveň ako zlepšiť korupciu a zlepšiť transparentnosť verejného, systému, verejného systému zdravotníctva patirtis, į kurią tenka atsiremti, šitoj srity, aišku, jie. Ja vychádzam z mojich skúseností. Môže to byť príklad, e, ktorý netreba vnímať z hľadiska národných systémov. My plníme požiadavku deklarácie finančných a iných záujmov v, vo všetkých úrovniach e, zdravotníckých e, inštitúcií. A teraz e, musíme prísť s veľmi dobrým protikorupčným balíkom, aby sme bojovali proti korupcii v zdravotníctve. Tu vstupuje do hry mnoho faktorov a to tiež ovplyvňuje systém verejného obstarávania pre zdravotnícke pomocky, potreby liečiva a otázka etiky a mm, vyhlásenia o finančných záujmoch a iných e, stretoch záujmov a vyhlásenie o príjmoch a všetky tieto požiadavky mm, pre e, výberové konania na nákupy v nemocniciach, to všetko existuje, ale musíme umožniť členským štátom, ktoré majú pôsobnosť v týchto oblastiach, aby to robili, aby si vymenali dobré skúsenosti. Som pripravený podporovať e, dobré skúsenosti a prax v týchto oblastiach. Čo sa týka diskusie v verejnom obstarávaní na európskej úrovni, Myslím, že to by bol dobrý krok vpred. Viaceré členské štáty už e, súhlasili, že dajú k dispozícii a budú zdieľať svoje finančné zdroje a budú napríklad nakupovať očkovacie látky spolu. A to sú e, ekonomicky efektívne účinky a e, to je hodnota, ktorú chceme dosiahnuť. Ďakujem. Ďalej má slovo kolegyňa Dornáno. E, monsieur le commissaire. Vážený pán dezignovaný komisár, dohoda o voľnej výmene, transatlantická dohoda, e, hovorí o posledných bariérach, ktoré chránili Európu pred e, americkým obchodom. Nede to len o obchodný, ale aj sanitárny a potravinový problém. Už viaceré roky veľké skupiny americké sa snažia európske pol, eh, polnospodárstvo dominovať práve napríklad geneticky modifikovanými organizmami. Doteraz sme ich odmietali na základe nekonformnosti, nesúladu s našimi eh, pravidlami o vystopovateľnosti a tak ďalej. Eh, teraz je tu snaha, aby sa táto ochrana oslabila, že by sa tieto pravidla zoslabili aby sa vyhovelo voľnému obchodu. Ako vy, pán komisár, chcete naše, e, našu stravu, naše výrobky chrániť vzhľadom na takúto americkú viac tolerantnú Atsakydamas į klausimus anksčiau, aš jau išreiškiau. Keď odpovedám na predchádzajúce otázky, tak som uvedol moje jasné stanovisko ako profesionála, ako politika, ako človeka, ktorý je zodpovedný za zdravie a potravinovú bezpečnosť. Takže e, moja odpoveď je nie. Nie e, znižovaniu alebo ignorovaniu našich bezpečnostných štandardov. To nemôžno robiť. Štandardy EÚ viedli k e, ustanoveniu veľmi zaujímavého mechanizmu, kde náš priemysel, či už malý alebo veľký, alebo poľnohospodársky, ktorý plní e, tieto štandardy, e, nadobudol dobré skúsenosti v týchto oblastiach. My sme jedným z najväčších vývozcov, pretože naše štandardy sú také vysoké, že ľahko sa presadia na iných trhoch. Ako môžeme teda obetovať e, e, tento pokrok a zvoliť si e, nižšiu interpretáciu? Takže moja odpoveď je nie. To je moje zásadné stanovisko, ktoré vyjadrujem a nevidím ani možnosť o tom diskutovať, lebo tu sa nedá robiť kompromis. Ďakujem. Teraz má slovo kolega Mikolášik. Uh, Mr. Commissioner Designate, Dr. Ďakujem, pán predseda, pán dezignovaný komisár, doktor Andrej Kajtis. Výskum ľudských embryových kmeňových buniek priniesol žiadne e, terapeutické využitie, ako sa do e, valí veľa rokov. Napriek prebiehajú e, svoj právnej a etické kontroverzii EU naďalej financuje projekty, ktoré používajú ľudské zorodočné kmeňové bunky. A navyše viac ako 2 milióny európskych občanov vyzvalo k zákazu tohoto výskumu v iniciatívy Jeden z nás, ktorú komisia úplne ignorovala. Aké je vaše osobné a profesionálne stanovisko k tejto veci? E, Objednať e, nezávislú e, správu o nesprávnych sľuboch z e, výsledkov e, výskumu e, embryónnych kmeňových buniek. A druhá otázka je, že či chcete obmedziť projekty používania kmeňových buniek dospelých vzhľadom na stále nárast úspešných terapeutických použití. Ďakujem už profesionálu Knausima. Mus... Ďakujem za profesionálnu otázku. Máme, pokiaľ chápem, spoločné povolanie. Ja mám na mysli e, štúdiu Franz e, mm, Collins, e, ktoré sa týka odšifrovania DNA a oblasti, kde možno dosiahnuť vedecký pokrok pre účely liežby. V tejto štúdii jasne vidíme všetky etické dilemy. Musíme eh, byť citliví eh, voči všetkým etickým otázkam. Na druhej strane je pravdou, že eh, používanie ľudských zarazších kmeňových buniek pre liečebné účely, aspoň v krajinách, ktoré ja poznám, je predmetom veľmi rôznych výkladov ľudia o nich čítajú, chodia do tretich štátov, stretávajú sa s týmto javom. No, e, postupil liečby, ktoré by sa mohli považovať za vedecké, na základe vedeckých kritérií neexistujú. Preto sa musíme pýtať, či mám, ak máme e, na mysli e, liečebné použitie, musím najprv e, rozmýšľať nad e, postupmi e, pri vyhodnocovaní. E, vyhodnocovanie zdravotníckých technológií u nás je novinkou v Litve. E, potrebujeme na to širšie technológie. No v e, liečebných súvislostiach musíme ešte e, viac e, to analyzovať. Čo sa týka vedeckého výskumu, ja som e, styku s mojimi kolegami, ktorí preberajú tieto veci a uh, myslím si, že okrúhla debata o tomto uh, poli bude veľmi zaujímavá. Poc. Ďakujem, teraz má slovo podpredseda Poc. Thank you, chair. Uh, e, Dr. Ďakujem, pán predseda, doktor Andriu Kajtis. Tu som za vami. Spomenuli ste v úvodnom vystúpení epidémiu eboli No, e, my tiež zažívame epidémiu rakoviny v Európskej únie. Aby sme si e, uvedomili e, rozsah tohoto problému, 150 tisíc ľudí zomera v dôsledku rakoviny každý rok a tiež sa narasta výskyt rôznych druhov rakoviny, aj rakoviny pankreasu, to sú alarmujúce údaje. A podľa nás reakcia komisie doteraz nebola dostatočná. Do akej miery bude e, rakovina jedno z vašich priorít a ak áno, čo osobitne chcete v tejto veci navrhnúť? E, ďakujem. Jūs palėtėt labai skaudžią temą. Ne Ďakujem. Vy ste spomnuli veľmi bolestivú tému nielen rakovina, ale všetky kardiovaskulárne, e, onkologické choroby a endokrinologické choroby vedú k starnutiu obyvateľstva Európy 85% e, chronických chorób je s tým spojených a toto je e, veľká záťaž na naše štáty a obyvateľstvo. Keď si to predstavíme v ekonomických súvislostiach, tak vidíme, že akutné chronické ochorenia sú veľkým problémom. Hoci sú vedecké prostriedky, ako im zabraňovať, všetci e, vieme, že e, včasné vyšetrenie a prevencia, hlavne v prípade rakoviny, je riešenie, ktoré treba presadzovať e, a otázka, e, že e, aká časť obyvateľstva sa zúčastňuje v preventívnych opatreniach kolorektálnej rakoviny a ďalších druhov rakoviny. Je to malá časť obyvateľstva. Ja som sa zúčastňoval na debatách s odborníkmi a hovorili, že môžeme informovať ľudí prostredníctvom aplikácií v mobilných telefónoch, aby ľudia vedeli, že majú možnosť e, si e, sa dať vyšetriť a našliť rôzne zdravotnícke centra. Je možné, aby mm, prevencia e, bola viac inkluzívna. Bez prevencie riešenie rakoviny je ťažké, lebo keď nemôžeme aplikovať prevenciu, musíme liečiť a potom musíme sa vysporiadať s následkami. A je veľa spôsobov, ako umožniť našim ľuďom využívať prevenciu a získať potrebné informácie prostredníctvom televízie, mobilných aplikácií, internetu. Často pozerám e, e, kanál Euronews a oni dávajú e, veľa informácií o počasí, ale nehovoria, aká je slnečná aktivita. To je problém pre ľudí s rakovinou kože. Teraz, teraz pán Demes. Meneer kandidát komisár, commissaris, het is partij Ďakujem pekne. Vážený pán dezignovaný komisár, pre nás je dôležité, aby e, Európska komisia chránila občanov, vychádzala z kvalifikovaných a vedeckých e, výsledkov. To znamená, potrebujeme najlepšie e, skúsenosti. Napríklad sú tu veci, že komplementárne typy demi, e, medicíny sa v niektorých krajinách uznávajú, v iných zasa nie. Teda možnosti uznávania či neuznávania je to téma, ktorá patrí e, do kompetencie členských krajín. A potom ešte jedna otázka, ktorá sa týka kompetencií, pokiaľ ide o presuny liečiv a prístrojov E, z vlastne e, z generálneho riaditeľstva e, vášho do riaditeľstva pre vnútorný trh. Čo si o tom myslíte? Už najprv poviem, že vám môžem uistiť a že sa postaram o to, aby základným motom bola, bolo zdravotníctvo ako prierezová téma všade, mnohí komisári Mimica, Bienkovská a tak ďalej, samozrejme i komisár pre rozvoj, všetci budú spolupracovať ruka v ruke. Naše zdroje musíme preveriť na zdravotnopolitické dopady každodenne. V komisii sa rozhodnutia prijímajú kolegiálne a ja tieto rozhodnutia musím implementovať. Pokiaľ ide o alternatívne medicívne, medi, e, lekárske možnosti, e, to patrí do kompetencie národných e, e legislatív a členských krajín, ale členské krajiny tu konajú. Čo poznám najlepšie, alebo o čom viem, e, vznikla už pracovná skupina a predložil sa návrh zákona, k uznávaniu alternatívnych e, liečebných metód, ale tu ide o financovanie, zodpovednosť za zdravie obyvateľstva. V neposlednej miere ide aj o dôveru občanov. Samozrejme, môžeme si vymieňať e, osvedčené postupy, komisia to môže navrhovať. Nariadenie však k tomu vytvoriť nemôže, pretože príslušnými sú národné štáty. Je, ako hovorím, my si môžeme navzájom sa len poučiť a vymieňať si dobré praktiky. Ďakujeme. Ďalšia e, rečníčka, pani Meissner. My, týka sa to e, transgenderových špecifických e, e otázok. E, chcete zmeniť vaše stanovy, e, respektíve e, snahy klasifikačných systémov medzinárodne, kde sa tieto gendrové otázky gendrových zmien chcú spájať s mentálnym zdravím. Ako chcete zabezpečiť, aby sa to v politike komisie zakotvilo? Ďakujem. Tai klausimas susijęs su žmogaus teisėmis. Táto otázka súvisí s ľudskými právami. Pre mňa je jedna vec veľmi dôležitá. V prvom článku o charty ľudských práv sa e, veľmi správne hovorí, že ľudská dôstojnosť je nedotknutelná. A to európska legislatíva musí zohľadniť. Ja nie, že môžem, ale po anglicky must, musím, musím zabezpečiť, aby nedošlo k diskriminujúcim postupom. A je tiež jasné, že pri zdravotnej starostlivosti a poskyto, poskytovaných výkonoch a zákrokoch musia byť základom ľudské práva, inak to nejde. Hipokratová e, prísaha a ďalšie prísahy, ktoré, ktoré E, e, ne, i neveriaci e, skladajú, vytvárajú jasný rámec, ktorý prelomiť nemožno. Členské krajiny sú príslušné, respektíve zodpovedné za svoje národné zdravotné systémy a v každom prípade sa musia držať zadaní týkajúcich sa ľudských práv. Slovo má teraz pani Rodríguez. Obrigada. Ďakujem a budem hovoriť v portugalčine. Ľudia na juhu Európy e, i v Španielsku kvôli trojke nemajú je, e, univerzálne právo na liečiva a zdravie. Privatizovanie zdravia je každodennou praxou. Čo chcete v tomto zmeniť? A druhá otázka. Pripravujete niečo na e, zákaz kianidu kvôli jeho zdravotným dopadom? Tiesa pasakius, jeigu aš gerai supratau klausimą, dėl... Dúfam, že som dobre e, pochopil vašu otázku. Na konci ste hovorili o kianide, ale trošku e, by ste mi mohli bližšie asi v tomto vysvetliť kontext. K tej prvej otázke však, v, pokiaľ ide o verejné e, e, služby v oblasti zdravotníctva a ich privatizácií. Otázka, že e, v členských krajinách naozaj prebieha kurz, alebo teda smerovanie úsporných opatrení. Tu sa naozaj postupuje príliš hrubo, s to súhlasím, a nikdy sa presne nepreveruje, čo znamenajú tieto krát, krátenia, pokiaľ ide o prístup k základným službám, sekundárne, terciárne služby. Tu môžu byť tieto, tieto, tieto dopady bolestivé. A pokiaľ ide o efektívnosť a konkurencie a, a vlastne e, odolnosť zdravotníckého systému, tak v rámci e, e, európskeho semestra máme možnosť odporúčať špecificky členským krajinám, a tu naozaj sa e, musia vyhodnotiť metódy, či sa hodnotí rovnakou metódou vo všetkých krajinách, aby tu bola porovnateľnosť. Ale keď ide o všeobecné zdravotné pokrytie, to znamená všeobecný prístup k zdravotným službám, je celkom jasné, že Musíme zapojiť i elektronické zdravie z otázky e, optimalizácie, e, riadenia a práve základné služby musia byť, ako ich poskytovanie musí byť popredí e, lekári i pomocný personál, ich spolupráca, to sú všetko témy, ktoré k tomu patria. Ďakujeme. Teraz má e, slovo pán podpredseda. Ďakujem, som tu e, vzadu. E, inak rád hovorím e, zblízka, som ale teraz za vami. Chcel by som sa vrátiť k otázke geneticky modifikovaných organizmov a nová legislatíva, ktorá bude znamenať, že cezhraničná kontaminácia bude ešte horúcejšou témou. Budete sa zastávať za povinné cezhraničné antikontaminačné opatrenia? podporiť e, naše e, trvanie na silných e, metódach zodpovednosti, to znamená znečistujúci platí, aby, aby členské krajiny, vzhľadom na to, že v okolitých krajinách môže byť zavedené geneticky modifikované organizmy, oni môžu zostať bez nich. Ďakujem. Všetko je predsa jasné, ak jedna krajina modifikované organizmy e, povolí a iná nie, ale tieto sa pestujú na hraniciach. Samozrejme, že môže dôjsť k, e, k prenosu e, ovzduším, e, peľov a e, semien. To samozrejme je e, jasné. Téma je to ťažká zložitá, musíme spoločne rokovať, ktoré, ktorý právny základ tu platí, aby sme mohli hovoriť o tom, ako môžeme jednu krajinu chrániť pred tým, čo sa pestuje v inej krajine, aké pravidlá to budú platiť, aby cezhraničná spolupráca mohla fungovať ak príjmeme zákony o cezhraničnom poskytovaní zdravotníckej starostlivosti, tak je všetko očividné, že to bude e, zasahovať. Neviem vám povedať, čo bude povinné a čo nie, ale e, pri, e, môžem prislúbiť, že sa témy ujmem a mne celkom nie je jasné, ktoré presne princípy tu budú platiť. Samozrejme, že pozície jednotlivých krajín a treba zohľadniť. Musia v prvom rade sa zapojiť e, susedské krajiny. Určite som otvorený e, riešeniu týchto problémov. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Renate Zoma. Ďakujem, pán predseda, vážený pán Andriu Kajtis vaša, vaše riaditeľstvo doteraz e, používa taký paternalistický prístup. E, spotrebiteľovi, spotrebiteľa chce chrániť pred samým sebou. Nielen pri alkohole a tabaku, ale aj pri potravinách. Synonymom sú tie profile pridaných e, hodnôt z tých tzv. informácií o obsahu látov. To sú vlastne reklamné profily, ktoré komisia považuje za nezdravé Problém je, že to, že to je v rozpore s vedeckými e, poznatkami, je nesprávne e, re, robiť reklamu na, alebo hodnotiť jednotlivé výrobky ako také, ale ich dennú dávku naopak. Tu vstup do platnosti E, smernice e, znamená otázku, ste za to, aby sa tieto e, profily o pridaných hodnotách stiahli alebo nie. Hovorí sa to dlhé roky, že to technicky nie je realizovateľné a tiež ako v tejto súvislosti, a to je pre nás veľmi dôležité, ako vyzerá vaša definícia toho uvedomelého, dospelého alebo uvedomelého spotrebiteľa. Tiesą pasakius, nieko nėra lengviau. Budem hovoriť veľmi otvorene. Je veľmi ľahké e, dávať sľuby a to by bolo naozaj nezodpovedné z mojej strany dávať tu prísľuby. Radšej menej prísľubiť, vedej urobiť menej veci, ale poriadne. Niekedy je menej viacej. V tejto situácii sa tu nachádzam Viem, že táto téma je veľmi zložitá a aká e, rozporuplná je situácia, preto e, konám zodpovedne a poviem nasledovné. Problémy s označovaním e, potravín sú veľmi zložité. Cukor, sol, nasytené či nenasytené masné kyseliny, kalórie, stravovacie návyky, to všetko sú veľmi rozdielne postupy a môj postup je nasledovný. Postup lekára. Samozrejme, že niekedy odporúčam e, niekedy lekárom to, či ono treba robiť, ale samozrejme, že sú to spotrebitelia rozhodujú, čo majú urobiť, ktoré látky sú v ktorých e, produktoch Vec je veľmi zložitá. Neviem vám povedať, čo je kráľovská cesta, pretože e, názory v Európe sa, sa rozchádzajú. Otázka jednoducho je veľmi zložitá. Ja sa budem snažiť pozerať na to, ktoré riešenia sú najlepšie, vyriešiť otázku v každom prípade treba, ale teraz už povedať, ktorou cestou pôjdem, už to by bolo nie veľmi zodpovedné. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Parňov. Vážený pán dezignovaný komisár, vrátim sa ešte k otázke geneticky modifikovaných organizmov. E, v úvode e, a ďalej pri rozhovore s pani Rís ste povedali, ako náhle vás zvolia, že prejdete k tomuto balíčku, a budete rešpektovať systém subsidiaty, aby to nebolo v kolízii s členskými krajinami. Je, je, je nás tu veľa v tomto výbore. V prípade tohoto druhého čítania e, je potrebná spoločná pozícia Európskej rady, ktorá sa musí zlepšiť a posilniť môžeme veriť s vašou podporou v tejto ochote posilniť túto spoločnú pozíciu e, rady. Už sa to tu povedalo, 19 krajín je proti geneticky modifikovaným e, organizmom, ale minulý e, rok tu boli určité tlaky. E, súhlasíte tu v tejto súvislosti, aby sme mali presnejší zoznaj motivov zákazu, aby sme mali e, opatrenia, ktoré zabránia e, kontaminácii e, susednými kultúrami e, GMO aby sme mali systém e, úhrad e, e, obetiam, teda polnohospodárom, obetiam takýchto postupov. Teda to je naša pozícia, ktorú by sme chceli podporiť a rád by som počul vašu, vaše, vaše slova podpory v tejto otázke. Nuž, súhlasím s tým, že že mňa ta, ja podporujem takúto pozíciu, pretože je to v prvom rade otázka subsidiarity. Členské krajiny sú nezávislé a môžu tu uplatniť princíp subsidiarity. To znamená, pri takejto e, ne, e, nelahkej otázke, ako sú geneticky modifikované organizmy, je jasné, že pri pestovaní e, platí práve subsidiarita a že členské krajiny musia mať právo sa rozhodovať Je tomu však tak, e, že komisia sa tu zapája, i ona má čo povedať, je tu možné hovoriť o kolízii, ale v zásade je kompetenciou členských krajín potom ešte hovoriť i o cezhraničných e, situáciách. Tu treba skonzultovať určité analýzy a nedá sa len tak povedať, aké e, mechanizmy e, odškodnenia sa použijú. Máte pravdu, že e, je to téma, ktorú treba riešiť e, e, prísnejšie. Problém existuje, A čo e, sa týka FC, nezávislosti, FC, musím len povedať, že transparentnosť a preverovanie, ktoré s tým súvisí, tiež patria na program našeho rokovania. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej má slovo pán kolega James Nicholson. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán designovaný komisár, tak ako tu dnes sedíme, tak prebieha ďalšie kolo rokovaní medzi Európskou úniou a USA. Jedna z tých najkontroverznejších oblastí v tomto rokovaní je otázka harmonizácie potravinových štandardov. Je to téma, ktorá sa týka polnohospodárstva a je predmetom takmer každej obchodnej dohody. Naši farmári sa musia pridržať tých najvyšších štandardov bezpečnosti potravín a výrobkov všade na svete, ale treba povedať, že ehm, tieto štandardy nie sú naplňané na opačnej strane a tým pádom títo polnospodári neznášajú tieto e, pridružené náklady. Keď sa stanete komisárom pre zdravie a potravinovú bezpečnosť, ako zabezpečíte to, aby potravinové štandardy neboli znížené a aby lokálni výrobcovia boli chránení tak teraz, ako je to v budúcnosti? Ďakujem pekne za otázku. Myslím, že na túto otázku som už čiastočne odpovedal. Môžem sa zaviazať, e, že nebudem súhlasiť s tým, aby boli znížené e, štandardy potravín, bezpečnosti potravín v Európe. To je nielen patrivé potraviny, ale aj pre zdravotné pomôcky, lieky, liečiva. Nevidím žiaden iný spôsob, ako sa z tohoto dostať. E, nevidíme tu ani priestor pre kompromisy, pretože sa to týka naozaj komplexnej sady otázok Týka sa to jednak zdravia našich spotrebiteľov, našich detí, sme naozaj zodpovední za budúce generácie, ktoré e, prídu v budúcnosti. Rovnako sme zodpovední aj za agropotravinársky priemysel, za zamestnanosť, ktorá musí byť zachovaná v tomto sektore. Agropotravinársky sektor je mimoriadne silný a vytvára naozaj obrovskú pridanú hodnotu pre celú Európsku úniu. A najmä keď hovoríme o, bez, o štandardoch bezpečnosti potravín, tak tie sú takým základným stavebným kameňom, ktorého sa držíme a myslím si, že pozícia komisie v tomto smere je naozaj jednoznačná a síce nie znižovaniu štandardov alebo prehodnocovaniu našich štandardov. Ďakujem pekne. Pani Utima, nech sa páči. Pán Utima. Ďakujem pekne. Momentálne e, nálada ohľadom GMO v Európe je veľmi negatívna a odzrkadluje to vlastne aj možnosti inovácií v polnospodárstve. Inovácie ako napríklad zníženie e, používania hnojíva, ochranných e, postrekov. To je ako jedna z tých možností, ktoré by sme dokázali znížiť. Napríklad Univerzita v Háchu našla spôsob, ako bojovať proti hyftoftere. To je ochorenie zemiakov a vlastne vďaka genetickej modifikácii sa zníži použitie chemie chemikálie o 50%, nepoužívajú sa gény z iných plodín, len gény z samotné plodiny a ich modifikácia. Ehm, F sa dospela k záveru, že takáto odroda je rovnako bezpečná ako, ako, ako konvenčné šlachtenie, nemalo by to byť považované za GMO. Súhlasí dezignovaný komisár s tým, že takéto nové vyšetrenia sú častokrát riadené viac emóciami a nie pevnými vedeckými výsledkami a takýmto spôsobom nie je možné implementovať využitie takéhoto výskumu a súhlasí dezignovaný komisár s tým, že treba byť otvorený voči novým novým možnostiam, možnostiam šlachtenia a pestovania, aby sme dokázali lepšie pomôcť alebo napomôcť zdraviu spotrebiteľov a kvalite potravín. A kedy, si, kedy sa pán rezignovaný komisár rozhodne, že by e, generis bolo e, odstránené z nariadenia o GMO, aby farmári mohli používať tieto veľmi slubné a perspektívne technológie. Ďakujem pekne. Pravdu povediac, nemám momentálne adekvátne e, kompetencie, ktoré sa týkajú genového inžinierstva, aby som teraz e, dokázal kompetentne hovoriť o šlachtení nových odrôd. Samotný prirodzený výber za stovky rokov vyselektovalo tie prirodzené odrody, ktoré sa pestujú a e, už len tá samotná selekcia je vlastne E, akýmsi procesom šlachtenia, kde vyberáte tie najodolnejšie odrody. To isté platí aj pre zvieratá. 400-500 rokov minulosti samotným procesom prirodzeného výberu a prirodzenej selekcie prežili isté odrody až do dnešného dňa. Ako to spraviť umelo? Ja osobne nie som expert na túto tému a tu naozaj potrebujeme veľmi pevné vedecké dôkazy, o ktoré sa budeme môcť oprieť a posudzovanie takýchto dôkazov. Všetky experimenty s prírodou naražajú na etické rozpory, etické otázky, rovnako aj otázky ochrany a zdravotnej starostlivosti. Preto treba povedať, že v zásade som otvorený technológiám a novým inováciám, ale musia byť postavené na veľmi pevných vedeckých základoch, skôr ako sa dostaneme k nejakým konkrétnym rozhodnutiam. Ďakujem pekne. Ďalej pani Eleonora Forenca. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Hovoriť o starostlivo- zdravotnej starostlivosti znamená, že je nevyhnutné zabezpečiť aj bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, najmä vo veľkých priemyselných fabrikách, aby sme zabránili zdravotným, zdravotným škodám, tak samotných zamestnancov, ako aj okolitej populácie. Hovorím teraz o e, Tarante a o oceliarniach, ktoré sú v Taliansku. Je to jedna z najväčších oceliarní, ktoré v Taliansku máme, kde došlo k naozaj úžasným dátam ohľadom úmrtí, e, tak medzi zamestnancami, ako aj obyvateľmi nedalekého mesta a škodami na životnom prostredí. E, komisia začala konanie proti talianskému štátu, ktoré neurobil nič v prevencii proti takýmto škodám. Chcem sa spýtať, aké iniciatívy ako komisár príjmete preto, aby sme dokázali zvyšiť politické tlaky a presadzovali lepšiu mieru starostlivosti o um, občanov, ale aj, o, um, ale aj vynúčili presadzovanie práva v oblasti ochrany životného prostredia a verejného zdravia. Zároveň nevyhnutné, aby tieto firmy dokázali platiť adekvátne pokuty, alebo ešte najlepšie preventívne pôsobili pred, e, voči škodám na občanoch a na poškodzovaní životného prostredia ešte skôr ako k takýmto škodám dôjde. Téma, ktorú ste práve otvorili, ktorá bola spomenutá, je naozaj veľmi relevantná nielen pre Taliansko, ale aj pre mnoho iných členských štátov. Musím eh, naozaj priznať, že odborníci na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracoviskách musia pozorne zanalizovať eh, podmienky ktoré sú zabezpečené na danom pracovisku a najmä čo sa týka zabezpečenia zdravia. Pokiaľ je mi známe, je tu obrovský nedostatok takýchto odborníkov a špecialistov v členských štátoch. Zároveň treba spomenúť aj kolektívne dohody, ktoré by tiež mali obsahovať ustanovenia ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, pretože momentálne tu máme široké spektrum rôznych nástrojov, ktoré do toho vstupujú sociálna charta vlastne predpokladá takéto základné princípy a to by mal byť ten kľúčový dokument, ktorému e, členské štáty venujú pozornosť a ktorého sa, ktorého sa držia. Musíme vytvoriť silný právny základ, o ktorý sa budeme opierať v tejto oblasti. Samozrejme, to je kompetencia členských štátov, ale potom tu sú aj smernice, ktoré sú systematicky porušované. Máme tu e, vlastne konanie o porušení týchto smerníc v tomto smere naozaj veľmi prísne by som konal a presadzoval právo, pretože v opačnom prípade by som e, nedostatočne rešpektoval svoju profesiu. Je teda mhm. zrejme, že sa na to môžeme pozrieť detálne, na tieto témy. Musím priznať, že špecificky tento problém nepoznám, ale môžem vás uistiť, že to naozaj bude veľmi dôležitá téma. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán, e, pani Löwin, nech sa páči. Ďakujem pekne, budem hovoriť po švédsky, sedím tu. Svetová zdravotnícká organizácia identifikovala antibiotickú rezistenciu alebo rezistenciu voči antibiotikám ako jednu z najväčších hrozieb ľudstva. E, musíme prijať zásadné kroky, ak sa máme vyhnúť takým problémom, ako je vlastne to, že aj bežné ochorenia vedú k smrti práve kvôli rezistencii voči antibiotikám. Ehm, keď e, budete potvrdení vo svojom mandáte, budete mať na starosti aj túto tému. V roku 2011 začala kampaň hľadom akčného plánu boja proti rezistencii voči antibiotikám, ale nebude ehm, dostatočne účinná, ak sa nevysporiadame s týmto problémom. Stále viac a viac antibiotík je poskytovaných zvieratám a ľuďom. A je tu obrovský rozdiel v používaní antibiotík medzi členskými štátmi. Taliansko a Cyprus používajú 30 krát antibiotík viac pre zvieratá ako napríklad Švédsko. E, Dánsku je naozaj vysoká miera využívania antibiotík. 90% ošípaných v Dánsku má multirezistentné baktérie voči antibiotikám a štyria ľudia už zomreli práve v reakcii na tieto baktérie. Ako vy ako komisár zabezpečíte to, aby smernica o krmivách pre, pre polnohospodárske zvieratá, e, aby brala do úvahy práve túto otázku rezistencie a ako zabezpečíme to, že tu bude aj nové nariadenie o blahobite zvierat alebo životných podmienkach zvierat, ktorú, po ktorej parlament volal už v mnohých uzneseniach. E, Kadangi klausimas iš dviejų dalių antimikrobinė. Áno, je to taká duálna otázka teda, rezistencia voči antibiotikám <laughs> pardon, a zároveň otázka rezistencii mikróbov. To je téma, ktorá má také dva aspekty. Treba začať možno to rezistenciou mikróbov. Dnes treba povedať, že naozaj sa veľmi veľa antibiotík používa v oblasti veterinárnej medicíny. Máme tu ale zásadné pravidlá, ktoré hovoria, že antibiotika nemôžu byť používané ako profilaktika nemôžu byť použité ani napríklad za účelom vykrmovania zvierat. Antibiotika môžu byť použité len v prípade ochorení, ktoré sú jasne dokumentované aj v takých prípadoch musia byť jasne dokumentované ich použitie e, a to len na učenie liečby danej choroby. E, preto keď hovoríme o rezistencii voči, antibiotikách, voči antibiotikám a zároveň ľudskej spotrebe antibiotik, e, tak áno, treba posilniť využívanie antibiotík, v systémoch zdravotníctva, pretože e, máme tu napríklad e, infekcie v nemocniciach, kde máme naozaj vysoký počet e, úmrtí. Máme tu strašne vysoký počet ľudí, ktorí umiera na nemocničné infekcie. Sú to infekcie, ktoré sú rezistentné voči všetkým antibiotikám. Takže máme tu prísne pravidlá, ktoré už boli implementované a mali by byť implementované v každej nemocnici. To má vysokú dôležitosť, keď sa pozrieme napríklad na vlastne odolnosť našich zdravotníckých systémov. Musíme sa najprv pozrieť na akčné plány rezistencie voči antibiotikám, musíme posúdiť všetky existujúce opatrenia v teréne a je to veľmi komplexná téma, ktorá súvisí s veterinárnym používaním antibiotík a zároveň s ľudskou spotrebou antibiotík. Ako lekársky odborník, tú tému naozaj veľmi dobre poznám. Keď hovoríme o blahobite zvierat, o dobrých životných podmienkach zvierat, to je naozaj veľmi e, dôležitá téma, ktorú treba detálne prediskutovať. Nemôžem e, ľahko slúbiť, že sa niečo v tejto téme spraví, alebo čo konkrétne sa spraví, ale tému treba podrobne analyzovať a hľadať konkrétne riešenia. Ďakujem pekne, pán kolega Balco. Ďakujem pekne. Treba povedať, že otázka eh, zdravotníckých služieb a zároveň aj potravinového reťazca je veľmi komplexná, tie reťazce sú veľmi zložité, najmä dodavateľských služieb. E, keď sa pozrieme na potravinový reťazec, e, tak boj proti GMO, alebo teda ochrana pred GMO, z čoho vychádzame? Vychádzame z ochrany spotrebiteľov alebo ochrany životného prostredia. Ktorý z týchto aspektov má väčšiu prioritu? Buď ochrana spotrebiteľov, ochrana spoločného trhu alebo životného prostredia. Druhá otázka. Európsky hospodársky a sociálny výbor povedal nasledujúce používanie negeneticky modifikovaných technológií a udržateľné investície do udržateľného a intenzívneho polnohospodárstva pomôže k tomu, aby sa Európska únia stala dominantným trhovým hráčom. To ale neplatí pre geneticky modifikované organizmy. Na ktorej strane ste vy? Ste na strane ALDE, ktorú ste práve počuli od môjho kolegu, alebo na opačnej strane. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa. Pravdepodobne som úplne nepochopil kontext tejto otázky až tak dobre. Ale pokúsim sa to zodpovedať tým, že e, najprv opíšem tú stranu, alebo teda popíšem pozíciu, ktorú zastávam ja. Keď si uvedomíme, aké dopady majú klimatické zmeny a uvedomíme si, akým napätiam dochádza v environmentálnom prostredí, teda v životnom prostredí a keď sa pozrieme, ako to vytrvalo dochádza k degradácii životného prostredia všade vo svete, vidíme, aké bezprostredné dopady to má aj na ľudské zdravie. Ja som sa zúčastnil valného zhromaženia Svetovej zdravotníckej organizácie a tam sme podrobne analyzovali e, prepojenie medzi zmenami klímy a ľudským zdravím treba povedať, že žijeme naozaj vo veľmi špecifickom prostredí, ktoré aspekty alebo ktorá strana je dôležitejšia, už tak tu je odpoveď a zdá jasná. Ochrana životného prostredia je najdôležitejšia. Bez životného prostredia nemôžeme žiť, nemôžeme fungovať. Musíme byť veľmi opatrní, veľmi citliví voči životnému prostrediu, v ktorom žijeme. E, keď e, Hovoríme o rôznych farmerských produktoch, vrátane produktoch organického polnohospodárstva e, tak tam je dôležité, aby sa tieto produkty prirodzene umiestnili na trhu, aby si našli svoju pozíciu. Nemôžeme hovoriť len o polnohospodársky intenzívnych technológiách, ktoré používajú veľmi veľa hnojív, prípadne GMO materiálov. To všetko musí byť podrobne preskúmané, ak by sme mali Ehm, zabezpečiť ehm, organické, ak by sme mali zabezpečovať organické materiály do škôl, alebo teda len organické potraviny do škôl. To je bola veľmi vznešená úloha a veľmi vznešené poslanie, ale bohužiaľ to je kompetencia členských štátov, takže neviem vám presne povedať, na ktorú stranu ma môžete zaradiť. Ďakujem pekne, pani Delaj. Ďakujem, vážny pán dezignovaný komisár. Som tu. Plýtvanie e, potravinami, to je veľmi dôležitá téma, teda to treba riešiť. Keďže vy budete mať e, na starosti túto otázku, mohli by ste nám povedať, aké kroky tu podniknete a do akej miery budete ako komisár pracovať v tejto otázke. Ste pripravení podporiť e, zavedenie európskej akcie e, e, e zberu u e, výrobcov a redistribúcie u v charitatívnych organizáciách, keď sú to produkty ešte konzumovateľné. Druhá otázka, endokrínne disruptory predstavujú veľké nebezpečie pre životné prostredie. Ešte máme veľa krokov, ktoré tu treba prijať ako kandidát pre bezpečnosť potravín. E, aké sú vaše plánované kroky v tejto doméne, v tejto oblasti? Taip, dėl endokrininių dis disruptorių aš. Čo sa týka endokrinných disruptorov, ako som už povedal, musíme naozaj nahradiť tie priebežné kritéria s tými konečnými e, záväznými kritériami a to čo najskôr, tak aby sme mohli posúdiť potenciálne dopady endokrinných disruptorov na ľudské zdravie. To je asi tá najdôležitejšia téma, ktorú treba riešiť. Keď hovoríme o e, pritvaní potravinami, a pozrel som sa na túto flašu a tu je dátum spotreby e, použiť do. Hovorí sa tu, že má byť e, spotrebovaná do 16. niektorého mesiaca. Môžeme ju vypiť 17. Predpokladám, že áno. E, predpokladám, že asi v tomto smere treba byť E, sa riadiť akýmsi zdravým rozumom. Nemôžeme vyhodiť takúto flašu len kvôli tomu, e, že je povedzme, že to čistá voda deň po dátume spotreby. Mali by sme používať taký zdravý sedliacký rozum, najmä čo sa týka mnohých rôznych produktov. Musíme byť v tomto smere naozaj veľmi rozumní. E, potravinové banky sú naozaj veľmi dobrou myšlienkou mimovládny sektor musíme do tohoto zapojiť, musíme hovoriť s zástupcami priemyslu členských štátov, E, stovky tisíc e, tón potravín sú vyhadzované a nemôžeme to už ďalej tolerovať. Dochádza naozaj k obrovským škodám. E, naozaj každé úsilie stojí za to, aby sme sa dokázali vysporiadať s touto témou čo najúčinnejšie a táto téma sa musí stať relevantnou témou každodenných diskusí. Ďakujem pekne pani Vilmot. Ďakujem pekne, vítajte medzi nami. E, minulý september komisia pripravila správu o označovaní krajín pôvodu v prípade mesa a spracovaných potravín. Tu sa hovorilo, že spotrebitelia chcú označovanie, ale že označovanie je príliš drahé. Bohužiaľ to bolo postavené na základe seba označovaní zo strany priemyslu. A správa z Francúzska napríklad hovorila, že pri prípade bolonskej omáčky, keď je o meso, produkt zo spracovaného mesa stojí menej ako 1 cent. Ehm, áno, je pravda, že spotrebitelia chcú úprimné a poctivé informácie o tom, odkiaľ pochádza meso, ktoré jedia, najmä od škandalu s horským mesom, s konským mesom. Chcete v tomto smere napredovať v tejto oblasti legislatívy a zároveň očakávame aj správu ohľadom nutričných informácií v prípade alkoholu. Bolo by dôležité, aby spotrebitelia spravili rozhodnutia aj ohľadom alkoholu, vrátane toho, aby vedeli, koľko kalórií je v alkohole, ktorí nakupujú, kedy takáto správa vyjde a chcete alkohol zaladiť e, rovnaké, e, do rovnakého sady pravidel, ako platí pre potraviny a nápoje. A ešte jedna téma. Nutričné profily už boli dohodnuté s parlamentom a radou v roku 2006 a ešte stále čakáme na informácie zo strany komisie. Ďakujem. dėl, dėl maisto verčių aprašų čo sa týka nutričných profilov. Toto je naozaj veľmi komplexná téma, ktorá súvisí s rôznymi eh, eh, zvykmi, s rôznymi tradíciami a kultúrami eh, v jednotlivých krajinách. V niektorých krajinách sa je tradične chleba so solou, inde sa je parmezán, iné krajiny dávajú prednosť údenej šunke niekto, niektoré iné kultúry zase všetko korenia. Takže sú tu aj takéto regionálne rozdiely, ten problém je veľmi komplexný, keď sa neho pozrieme z takého širokého uhla a práve to je možno dôvod, prečo komisia tak toho koná. A prečo je ťažké uspokojivo túto tému vyriešiť. A budem sa tejto téme musieť venovať e, podrobnejšie označovanie kalórií v alkohole. Nechápem, prečo máme výnimku pre výrobcov alkoholu. Ehm, mm, výrobcovi alkoholu musia označovať eh, rok výroby a ďalšie témy, ktoré im vyhovujú, ďalšie informácie, ktoré im vyhovujú, ale kalórie tam nikde spomenuté nie sú. To je naozaj pravda a treba povedať, že eh, kalórie sú nezanedbateľným <laughs> E, faktorom, ktorý súvisí so spotrebou alkoholu. Takže aj o tom treba e, diskutovať určite. A ešte tá prvá otázka, prosím, môžete zopakovať prvú časť vašej otázky. A to je pôvod mesa v, v, e, v predpripravených potravinách. Pred samotným vypočutím som bol v úzkom kontakte s odborníkmi na tú tému, pozorne som sa pozrel na jednotlivé dáta, ktoré boli k dispozícii a našich spotrebiteľov naozaj zaujíma, aby vedeli, odkiaľ pochádzajú produkty, ktoré nakupujú, takže tieto téme sa chceme určite vrátiť. Zistíme, aké náklady to bude, eh, akým nákladom to bude viesť, ak to za to bude platiť. Ale áno, musíme nájsť odpoveď. Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pani Girling. Ďakujem pekne, vrátim sa k téme endokrinných disruptorov. Ospravedlňujem sa za to. Je to zrejme naozaj na vysokom zozname priorít pre náš výbor a treba povedať, že sme od vás ešte naozaj nepočuli, ako presne sa k tomuto problému chcete postaviť a čo presne chcete spraviť preto, aby sme sa e, vysporiadali s touto témou. Takže veľmi špecificky v rámci budovania jednotlivých kritérií môžete potvrdiť, že jedna konkrétna sada kritérií bude vytvorená preto, aby sme dokázali identifikovať látky s endokrínnym potenciálom, teda s potenciálom, ktorý narúša e, endokrínnu činnosť a ešte zároveň e, akékoľvek legislatívne návrhy, ktoré budú sa týkať vystaveniu voči endokrínnym disruptorom alebo budú zamerané na ovplyvňovanie alebo regulovanie týchto e, látok. Môžeme očakávať niečo podobné v najbližšom období. keď e, podrobne spoznám túto zložku, najmä čo sa týka témy endokrinných disruptorov, keď e, som sa tým prvýkrát oboznámil, tak som prvýkrát pochopil, v čom spočíva celkový problém, počínajúc kozmetickými výrobkami, pokračujúce z pesticídy, e, obalovacie látky, pesticídy a zároveň veterinárne liečivá, ktoré sú využívané v tomto smere. To je naozaj veľmi komplexná téma, ktorá má mnoho rôznych úrovní a treba povedať, že ten výskum, ktorý bol doposiaľ vykonaný, e, pokrýva veľmi širokú tému. No a zoznam tých e, konečných a záverečných kritérií by mal byť schválený tak, aby sme zobrali do úvahy e, všetky tieto aspekty a zároveň bude nevyhnutné poradiť sa s odborníkmi a s expertami Naozaj sa k tejto téme chcem vrátiť, hneď ako sa s touto zložkou podrobnejšie oboznámim. Bolo by to nezodpovedné z mojej strany, aby som sa e, tejto, aby som sa k tejto téme vyjadroval bez toho, aby som mal hĺbkové poznanie. Áno, určite tu musia byť veľmi komplexné a podrobné charakteristiky týchto látok, aby sme ich vedeli veľmi presne špecifikovať, lebo hovoríme o veľmi širokom spektre látok. Pán Busoj, nech sa páči. Čítajúc e, vaše odpovede na písomné otázky, veľmi rád som videl, že jedna z priorít bude podporiť úsilie v tom, aby zdravotné systémy boli účinnejšie a inovatívnejšie, tak aby sme dokázali poskytnúť rovnocenný prístup e, občanom a zároveň zabezpečili to, že to bude paralelne aj e, finančne udržateľný režim. E, diskusia o finančných dopadoch tohoto systému súvisí s nákladmi na, za inovatívnu medicínu, ale zároveň nesmieme zabúdať na inovatívne terapie, ktoré zlepšujú výsledky zdravotnej starostlivosti a prinášajú aj nepriame benefity, ako napríklad úspory v zdravotných systémoch a e, zisky na strane produktivity. Na druhej strane nerovnocenný prístup k terapiám je veľmi dôležitý v mnohých európskych krajinách vrátane tej mojej. Čo spravíte preto, aby ste zabezpečili, že e, zdravotné e, zisky alebo pozitívne zdravotné účinky budú brané do úvahy adekvátnym spôsobom v rámci semestra európskych odporúčaní a zároveň aké iniciatívy chcete prijať preto, aby sme zabezpečili rovnaký prístup pacientov k tomu, aby sme zlepšili výsledky zdravotných zdravotnej starostlivosti a liečbe. Inovatívne gydymo technologijos. Inovatívne liečebné postupy sa musia hodnotiť e, s použitím metód na hodnotenie inovácie. Samozrejme, inovácie majú svoju cenu. No a potom sa musíme pýtať e, priemyslu, že prečo ste takto ocenili vašu inováciu, prečo jej prisudzujete takúto cenu, takýto náklad. No, inovácia musí dosiahnuť pokrok a musíme um, mať výbory na hodnotenie inovácie. Takéto výhody máme v členských štátoch, máme no problémy čo z metodiky hodnotenia inovácie. Musíme mať jednotnú metodiku pre Litvu, Rumunsko, Španielsko. Musíme sa zhodnúť na metodike pre hodnotenie inovácií. Pretože teraz máme obrovské rozdiely. Teraz, keď hovoríme o finančných e, aspektoch, samozrejme čelíme rôznym mechanizmom financovania liečiv v členských štátoch. Z praktickej skúsenosti môžem povedať, že Môžeme dosiahnuť úspory, ak budeme mať e, účinnejšie nariadenie o generikách. Môžeme ušetriť e, desiatky miliónov eur a potom e, tie peniaze môžu ísť do nejakého fondu a môžeme potom sa dohodnúť s priemyslom, že môžeme investovať tieto peniaze do inovácia. Potom aj premysel sa zaviaže, že bude inovovať a znižovať náklady. Takéto eh, rozhovory sú možné a sú spojené s subsidiaritou členských štátov a Európska únia nemôže zasahovať do subsidiarity, no musíme túto vec vyriešiť. Luči. Teraz má kolega Pavluči slovo. Eh, signor Presidente, ja... Vážený pán predseda, som tu. Vážený pán predseda, máte naozaj pravdu v tom, že eh, plitvanie potravinami je obrovská obrovská škoda. 80 eh, kg potravín sa ročne vyhodí na osobu v Európe a celkovo, keď rozoberieme, sa vyhadzuje až 40 potravín, ktoré sú vyrobené. Na druhej strane tu je obezita, ktorá je obrovským problémom. E, máme tu obezitu z očí v oči miliardy ľudí, ktorí žijú v hlade. Máme veľmi obmedzené prostriedky, najmä obmedzené zdroje vody, obmedzené zdroje pôdy a potom tu máme takéto obrovské plitvanie a máme tu možnosť konať politicky. E, bolo by naozaj dobré nájsť niečo viac. Pomáhame slabým teraz, ale mali by sme urobiť viac. Mám dve konkrétne otázky. Ehm, bola zastavená e, publikácia e, komisie ohľadom budovania e, systému udržateľnej Európy do budúcnosti akým spôsobom v tomto smere chcete konať, aké politické iniciatívy chcete prijať a zároveň um, plánujete čo najskôr publikovať toto oznámenie s jasnou cestovnou mapou, ako napredovať v tejto téme a zároveň uh, plánujete konať unitárnym spôsobom, aby sme sa postavili voči týmto problémom. Ďakujem pekne. Neabejotinai, kai kalbame maisto, maisto švaistimą,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 Teraz ideme na tretí blok otázok a tie budú um, pokladať kolegovia z výboru Agri a teraz má slovo hneď kolega Bern Hoffman. komisár. Pán dezignovaný komisár, ja som tu. Mám jednu otázku eh, v oblasti hygieny. Už v roku 2007 eh, komisia predložila návrh eh, aby mikropodniky s menej ako desiatimi zamestnancami eh, oslobodila od eh, v predpisov hygieny, hlavne v oblasti HCCP. Eh, rada nikdy neprijala tento návrh a v rámci programu REFIT ho rada aj stiahla. Hoci ja si myslím, že by bolo zmysluplné, aby tieto malé podniky Um, boli osobené od eh, komplikovaných eh, um, postupov HCCP, um, alebo aspoň, aby sa im to zjednodušilo. Eh, vy ako komisár by ste boli pripravení predložiť nový návrh, alebo ako chcete tu postupovať? Hygienos priemoňu reikalavimų problema. Požiadavka, hygienické požiadavky či už pre malé podniky alebo veľké podniky, musia sa plniť. Niekedy malá firma, ktorá má troch zamestnancov, môže dodávať potrebný do materskej školky. Ak e, oslovíme hygienické štandardy takéto firmy, tak môžeme mať veľký problém a môžu sa deti infikovať. Povedzme, že jedna žena v kuchyni má nakazený prst a ona nakazí všetky potraviny stafilokokom. Takže nemôžeme hovoriť o e, znižovaní požiadaviek. Sú to iné štandardy a požiadavky, ktoré môžeme prehnutiť Teraz je tak veľa mm, predpisov, ktoré často sa prekrývajú a možno v mm, tejto súvislosti by sme mali hľadať racionálne riešenie, no čo sa týka hygieny a štandardov, tak bolo by veľmi nezodpovedné tieto oslovovať. E, štát, ktorý najlepšie poznám, e, mali ste prípady, kedy e, došlo k úmrtiu detí kvôli takéto infekcii a to je veľmi citlivá vec. So, la parola, la...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 Takže vy ste zvorazňovali, že zdravie je jeden zo základných práv spoločnosti a zvorazňovali ste aspekty prevencie a dostupnosti. A viete naozaj veľmi dobré, že e, v tomto smere je tu veľké úzke pripojenie s ľudským zdravím. Až 70 nakazlivých chorôb je bežných medzi zvieratami a ľuďmi a naozaj treba sa zabezpečiť starostlivosť o zvieratá takým spôsobom, aby sme predchádzali takémuto prenášaniu infekcií. Aké opatrenia plánujete zaviesť v oblasti dobrých zootechnických opatrení? opatrení, um, tak aby sme naozaj dokázali um, čo najúžitočnejšie využívať liečiva, najmä antibiotika v tomto smere a zároveň akým spôsobom chcete uh, zabezpečiť uh, dodržiavanie týchto pravidel na strane tretich krajín, tak aby bola dodržiavaná adekvátna hospodárska súťaž a aj bezpečnosť potravín. Najmä treba uvedomiť, uh, na tie, uvedomiť že hovoríme o tých zvieratách, ktoré majú zásadné dopady na ľudské zdravie. Týka sa to aj tých opatrení, ktoré sa týkajú tých e, najslabších musíme si uvedomiť, že ešte špecifická téma v tomto je aj oblasť utrpenia zvierat priamo pred porážkou. Tepište sú tiesų. Áno. Zvieratá často trpia či už ich prepravujú alebo e, zabíjajú. V prípade e, zabíjania na súisté e, výnimky kvôli náboženským tradíciám. Tieto musíme rešpektovať, no pohoda zvierat je veľmi citlivá vec pre nás. Čo sa týka tretich štátov, keď som sa pripravil na toto vypočutie, hovoril som o tejto téme s mojimi kolegami a mal som záujem a bolo veľmi zaujímavé pre mňa, keď som zistil, že naše veterinárne kontroly možno vysielať do tretich štátov, ktoré chcú e, dovážať do Európskej únie e, výrobky. A európsky špecialisti môžu zabezpečiť, že naše štandardy budú dodržané a oni majú právo zostaviť dovoz, ak treba. Keď hovoríme o prenosných chorobách alebo ďalších e, nebezpečných faktoroch e, súvisiacich s dovozom potravín, tak e, vieme, že takéto teda vozy musia byť zablokované. Tretie štáty nemôžu porušovať naše štandardy a nemôžu dovážať e, nákazlivé choroby do EÚ, pretože to môže viesť e, k tragickým dôsledkom. Viete, že epidémie sa šíria ako požiar v globalizovanom svete, čo týka odolnosti voči antibiotikám. Toto je Uh, veľmi uh, široká téma, mám len dve minúty, takže inokedy neskôr s vami prediskutujem uh, túto tému. Ďakujem teraz kolegyňa Paulsen. Och välkommen hit. Jag ska upprepa två påståenden. Ďakujem, vítajte medzi nami. Ja e, zopakujem e, dve vyhlásenia, ktoré povedali predchádzajúci rečníci. Poprvé, používanie antibiotík. E, dve tretiny všetkých e, antibiotík sa používajú e, v veterinárnej medicíne a E, väčšina z toho sa používa ako prevencia, pretože ľudia nevedia, ako e, s právne e, chovať zvieratá a 80% chorób je zvieracích chorób a postihujú všetkých cicavcov ako aj ľudí. Teraz z času na čas Ehm, sa navrhuje všeobecný e, zákon pre pohodu zvierat v EÚ a mm, tento návrh bol e, prijatý v EÚ, čo týka jej stratégie, ktorá teraz e, je v platnosti. Otázka na vás je, že či zabezpečíte, že tento zákon prejde cez mašinériu v rozumnom čase. Kiek esu šioj temai susipažinęs, pokiaľ viem, teraz e, sa vykonáva štúdia, aby e, sa našla odpoveď o tom, či je e, treba nový predpis v tejto oblasti. Ja si myslím, že pohoda zvierat, to zdravie zvierat je citlivá otázka. Musí sa to veľmi starostlivo právne upraviť. E, to je môj názor. Potom e, dostaneme výsledky a prediskutujeme to v kolegiu. A e, návrhy novej legislatívy sú rozhodnutím celého kolegia. Moje osobné stanovisko je jasné. Potrebujeme nájsť riešenie, aby sme urýchlili vyriešenie týchto problémov. Ďakujem, teraz má slovo kolega Zulo. Grazie. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, dezignovaný komisár, dovolte mi iba e, vrátiť sa k tomu, čo ste hovorili na začiatku vášho vystúpenia. Vy ste spomínali to, že vám predovšetkým záleží na zdraví ľudí, že chcete propagovať také opatrenia, ktoré zabezpečia zlepšenie kvality života a zároveň celkovú kvalitu zdravia v Európe. V tomto smere je dôležitá najmä prevencia a zároveň je dôležité propagovať udržateľné zdravotné štýly, štýly života. V tomto smere sa chcem spýtať e, najmä na špecifické opatrenia na tému potravín, ktoré majú e, negatívne dopadenia na zdravie, e, pretože ide napríklad o e, potraviny, ktoré sú vyrábané z odpadov. Má to zásadné dopady na Eh, ekonomickú, ekonomickú stránku výroby, ale negatívne dopady na zdravie spotrebiteľov. Aké konkrétne opatrenia chcete prijať preto, aby ľudia nekonzumovali takéto nebezpečné potraviny, ktoré sú cenovo zvýhodnené, ale zdravotne nebezpečné, ale povedzme nepodporujú zdravý životný štýl? Eh, sú nejaké konkrétne opatrenia alebo nástroje, ktoré môžeme prijať? Ak áno, tak aké? Iš tiesų, neinfekcinių lygų prevencijai. Prevencia nenakazlivých chorôb zohráva dôležitú úlohu. Tu na e, dieta a zdravý životný štýl zohráva dôležitú úlohu a aj e, vzdelanie je kľúčové Zdravý životný štýl musí začínať od e, materskej škôlky, rodiny, škôl, pretože nemôžeme meniť e, zvyky a správanie neskôr. Zvládanie rizikových faktorov je veľmi dôležité. Konzumácia alkoholu, tabaku, nadberná konzumácia cukru a programy, ktoré pomáhajú e, zvládať a kontrolovať e, rizikové faktory, faktory sú v pôsobnosti členských štátov. My ako komisia podnecujeme členské štáty, aby sa odvolávali na európsky program a dospeli k e, istým projektom a aj európske prostriedky možno použiť na financovanie týchto projektov a len 3% um, z tých prostriedkov sa uh, venuje prevencii a to je nedostatočné. A my uh, podnecujeme členské štáty, aby uh, získali prístup k štrukturálnym fondom a môžeme diskutovať o týchto veciach počas Európskeho semestra. Potrebujeme um, komplex programov, aby sme mohli podnecovať členské štáty, aby pripravili intenzívne opatrenia e, v oblasti bojovania s neinfekčnými chorobami. Allora, i cittadini e consumatori europei Ďakujem pekne. Občania a európsky spotrebitelia aj naďalej nevedia, ako poškodzujú svoje vlastné zdravie tým, eh, že si robia, alebo že vyberajú si také potraviny, aké si vyberajú. Eh, my napríklad eh, naďalej dovážame produkty, ktoré sú označované ako GMO a prichádzajú vlastne na naše stoly prostredníctvom dovozu našich občanov z tretich krajín. Mali by sme naozaj zabezpečiť transparentnejšie označovanie potravín, ktoré bude brať do úvahy aj potenciálne potenciálnu kontamináciu GMO aj derivovanými produktami z režimu GMO. Eh, mala by tam byť jasné označovanie, ktoré bude brať do úvahy to, že môžu tu byť látky poznačené alebo ovplyvnené GMO, respektíve, že neexistujú vedecké štúdie, ktoré by preskúmali, aké dopady to má na ľudské zdravie. Nie je možné preskúmať, aké dopady má kontaminácia na úrovni 0,1%, ktorá je povolená Európskou úniou. A to isté platí pri TTIP. Je iba otázne, či môžeme takýmto zásadným spôsobom dovoliť, aby sme boli zaplavení eh, produktami GMO, o ktorých ktorých dopadoch neexistuje žiadna vedecká štúdia a nemáme žiadne dôkazy o ich bezpečnosti. Taip, iš tiesų, iš esmės visi sutiksim, kad ko gero. My asi všetci e, sa zhodneme na tom, že najdôležitejšie sú zdravé vedecké dôkazy. A Musíme veriť nezávislosť e, týchto vedeckých dôkazov. Ak e, je to financované z priemyslu, tak sa to môže zneužívať. A v prípade tabakovej smernice sme videli publikácie, že to nie je škodlivé zdravie a tak ďalej. A potom sa snažíme zistiť, aké mm, na to boli vedecké dôkazy, ale neboli na to dôkazy, bola to len e, čistá propaganda, preto musíme zabezpečiť nezávislosť vedeckých dôkazov, aby boli dostatočne spolahlivé. Potom máme kodex alimentarius, kde máme zakodované požiadavky, ktoré nemožno oceniť e, alebo podložiť e, vedeckými dôkazmi a to si treba uvedomiť e, a e, reagovať v praxi. Ak máme nekvalitné potraviny, tak musíme zistiť, aké možnosti a opatrenia môžu členské štáty plniť a potom môžeme tiež dospieť k európskej reakcii na to. No je to citlivá vec a musíme prijať opatrenia a musíme vytvoriť aj na európskej úrovni pridanú hodnotu a to v dialogu s členskými štátmi. Cominciamo l'ultimo Ďakujem a teraz začíname posledné kolo otázok. A vraciame sa teraz k poslancom, ktorí vystupujú v mene výboru Envy. Prvým, ktorý bude hovoriť, je pani e, poslankyňa e, Tanasesku. Pán poslanec Tanasesku, nech sa páči. Ďakujem. E, tuberkulóza, ktorá sa šíri vzduchom, zabíja každý e, rok asi 1,3 milióna ľudí e, na e, celom svete a Európska únia je posunutá šírením tuberkulózy hlavne vo svojej forme, ktorá je odolná e, na liečiva. E, členské štáty a susedia nevždy dokážu riešiť e, toto cezhraničné ohrozenie zdravia. E, firemné e, kroky na úrovni EÚ e, sú potrebné e, pre boj s touto epidémiou a hlavne aby e, sa e, e, vykorenil výskyt tuberkulózy, ktorá je odolná voči liečivám a len jeden z troch prípadov sa dá úspešne liečiť v EU. Preto chcem sa vás opýtať, pán Andrukaitis, či vy ako komisár E, uznáte tuberkulózu ako e, vážnu hrozbu zdravia a e, príjmete opatrenia, aby ste zabezpečili, že táto epidémia bude dostaná pod kontrolu v EÚ. Pripažinti infekcijas kaip epideminės ar pandeminės, tam yra ak máme uznať infekciu ako epidémia alebo pandémiu, tak musíme um, uplatňovať špecifické práva. Ja nie som epidemiolog, musím sa odvolávať na pravidlá, no musím pripustiť, že um, počet prípadov tuberkulózy eh, odolnej na lieky je skutočnosť a je skutočnosť, že sa šíri v mnohých štátoch. Problémom je, že na jednej strane eh, môžeme podnesovať národné vlády, aby posudzovali tie najzraniteľnejšie sociálne skupiny, ktoré najviac potrebujú našu pomoc. Tu hovorím o konzumentoch alkoholu alebo drog, ktorí tiež e, sú súčasťou e, a sú sociálne najzraniteľnejšie aj ľudia, ktorí sú ťažkých životných e, podmienkach. Problém je, že e, nedostávajú systematickú liečbu, e, neberú lieky, nechodia si pre lieky. A musíme poskytnúť sociálno-etickú podporu, musíme poskytnúť potraviny a, a starostlivosť. Ináč nevyriešime ten problém. Ja som sa zobral s týmto problémom mnoho rokov a musíme teda položiť tú otázku členským štátom. E, nám e, chyba z, e, nielen na lekárskej stránke niečo, ale aj tá mm, podpora ak potom je liečba zastavená, ak človek je liečený, potom sa presne liečiť a potom opäť je liečený a táto osoba potom nadobudne formu tuberkulózy, ktorá je odolná na liečiva a potom budú šíriť e, túto odolnú formu choroby. Mm, e, my sme to riešili aj e, v Svetovej zdravotníckej organizácie a ja, ak podporíte moju nomináciu, budem v tejto oblasti pracovať. No a či to vnímať ako pandémiu, to ešte uvidíme. Kolega Teraz má kolega, slovo kolega Giezek. Vorsitzender, sehr Ďakujem, pán predseda. Ehm, vážený menovaný komisár doktor Andrej Kajtis, eh, Európsky systém zdravotníctva, eh, hlavne v súvislosti eh, so zdravotníckými úvahami, má pred sebou veľké výzvy zvýšenie využitia informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve môžu zdravotníctvo hlavne v, na vidieku zlepšiť. Ale v súvislosti s použitím moderných komunikačných e, technológií e, v e, zdravotníctve zaostáva za ostatnými oblastiami digitálne odvetvia. Ako vidíte v tejto súvislosti tento vývoj v oblasti elektronického zdravotníctva a aké kroky príjmete, aby ste zabezpečili interoperabilitu elektronickej zdravotnej starostlivosti?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 Môžeme aj v tomto ohľade pracovať, môžeme tvoriť pracovné miesta. Mm, takéto digitálne zdravotníctvo by bolo na užitok ľuďom a v kontexte európskeho semestru musíme tiež e, posudzovať, e, ako e, členské štáty plňať svoje zdravotné plány. Máme tu aj vodcov v tejto oblasti, napríklad elektronické predpisy, elektrické vyšetrovanie, elektronické vyšetrovanie. Problém je, že členské štáty dobre spolu nekomunikujú a máme problém, že rôzne programy e, nepracujú spolu. Takže musíme e, vyriešiť tie úzke miesta a musíme zabezpečiť, že komunikácia bude e, hladšia. Máme interoperabilné systémy, kde rôzne a nemocnice môžu spolupracovať. To bude pre mňa dôležitá úloha ako kardiochirurg, ktorý e, pracuje s elektronickými zariadeniami. Pre mňa je to e, aktuálna téma, budeme na ne veľa pracovať. Volala kolega Kadenbach. Ďakujem, teraz má slovo kolega Gríňa Kadenbach. Vážený pán dezignovaný komisár, neprenosné chronické choroby, choroby dýchacie cukrovka, ďalšie choroby, rakovina, psychické poruchy. To všetko v Európe je na vzostupe. E, podielajú sa veľkými percentami e, na zaťaženie Európskej únie jej zdravotných systémov. Dôležité zlepšenia v oblasti e, chorôb, chorobnosti, ako je prevencia a starostlivosť, si vyžadujú silnú politickú angažovanosť na európskej úrovni, na úrovni EÚ. EU nových politických usmerneniach e, predsedu komisie je e, zdravie ako samostatná hodnota len v veľmi podriadenej pozícii. Ako chcete vy prispieť k tomu, že zdravie, ale najmä výzvy, ktoré e, máme pred sebou v boji s, s ochoreniami, aby takéto hodnoty boli prioritami novej komisie, aby si zachovali aspoň doterajšiu potrebnú prioritu. Ako to vnímate v kontexte európskeho semestra, eh, ktoré boli prezentované, aby sa nestalo, že, boli, eh, že by boli protichodné voči našim zámerom? Ako sa chcete postarať? A bohužiaľ rečnička je teraz už prerušená. Ďakujem, Ďakujem za vašu otázku. Dnes som používal často tri slova. Prevencia, podpora a ochrana. Musím povedať, že e, tieto e, pojmy e, sa mnohým zamieňajú a považujú ich za identické. To ale nie je pravda. Za týmito prístupmi, za týmito slovami sú rôzne metódy úplne inej povahy a úplne iné oblasti politík minister pre polnohospodárstvo, minister pre spravodlivosť, pre vzdelávanie si v každej krajine musí e, klásť i sociálne otázky a riešiť i sociálne otázky, pretože tu je i sociálna determinácia. To sa týka aj otázok e, spojených so zdravotníctvom. Pri odhadovaní rizik sa staráme o to, aby zdroje do zdravotníctva rastli, pretože tieto by mali byť e, v zásade e, čo najviac e, trvalo udržiteľné, pretože sú to investície dôležitejšie ako investície do banky. Musíme sa starať o to, aby sa všetky za prísľuby dodržali, aby všetky tieto komponenty, kde sa na tom podiela i zdravotníctvo, aby bolo zdravotníctvo prierezovou témou. to musím, e, v tomto zmysle musím komisii predkladať príslušné návrhy. Keď sa všetci zhodneme na tom, že tieto opatrenia sa najlepšie e, riešia na úrovni EÚ, tak myslím si, dokážeme už usporiť mnohé prostriedky a e, usporia sa i investície do technológií. Všetko to musí dostať určitý správny impuls a všetky témy musíme e, dávať, dávať do blokov. Musíme predsa pracovať pre našich občanov a pre ich zdravie. Ďalším rečníkom je pani Gardini. Ďakujem pekne, pán dezignovaný komisár, sedím tu. E, chcela by som vám len položiť jednu otázku. Môžete nám poskytnúť vašu e, reakciu, ako viesť možno k nejakým vyspelým a sofistikovaným konzumentom alebo teda spotrebiteľom, pretože je dôležité, aby sme ich postupne vzdelávali, je dôležité, aby sme overovali všetky e, tvrdenia, ktoré sa objavujú na obaloch a tvrdeniach výrobkov, mali by predchádzať predchádzajúcemu schvalovaniu na úrovni komisie a treba zároveň priznať, že vedecké kritériá v tomto smere sú mimoriadne prísne, najmä čo sa týka e, zdravotných dopadov alebo teda zdravotných e, pomôcok, respektíve pozitívneho dopadu na zdravie, ktoré daný výrobok môže mať. Ehm, tie pravidlá sú tak prísne, ako keby to boli e, liečivá, respektíve farmaceutické výrobky. Možno sú až príliš náročné, môžu stať minimálne 55 tisíc eur. To môže výrazne ohroziť e, pozíciu malých a stredných podnikov. Bolo by vhodné postaviť sa z v voči tejto téme pri revízii nariadenia, práve kvôli tomu, že v opačnom prípade vytvárame dojem, že legislatíva v oblasti potravín na európskej úrovni poškodzuje malých a stredných výrobcov, malých a stredných um, farmárov a najmä tradičné a pôvodné produkty, na ktoré sme tak hrdí a sú súčasťou našej tradície. Norėčiau pasinaudoti mediko terminologiją, kas yra informuotas vartotojas. Užijem terminológiu e, lekára. Čo je vlastne e, informovaný spotrebiteľ? Quantum satis, poviem po latinsky. Kedy je eh, to dostatočné? Kedy eh, máme dostatok informácií? Quantum satis, aké nevyhnutné je to? To je tá otázka. Túto otázku treba zvažovať, pretože Niekedy sme až zaplavení informáciami, niekedy majú príbalové informácie 28 eh, strán. A to si spotrebiteľ v takom malom písme ani nemá ako prečítať. Postarať sa treba o to, a e, vieme, vieme, vieme že, to a, e, že to robí ten priemysel zá, zámerne, aby sa to nedalo ani prečítať. Podobne ako pri obaloch iných výrobkov, ako som už bol spomenul, e, je to otázka zdravého rozumu. Tieto informácie by nemali k dispozícii len v papierovej forme, ale samozrejme aj elektronicky. k dispozícii by mala byť e, internetová stránka, portál alebo e-mail, kde toto všetko je e, k, nájdeniu. E, mnohé podniky tak robia, zmenšujú tieto informácie a odkazujú na internetové stránky. Samozrejme, že členské krajiny takéto niečo musia zakotviť do svojej legislatívy. Vec ale berieme veľmi vážne Treba však jednoducho použiť všetkým technologické možnosti, aby na jednej strane spotrebitelia mali dosť informácií, na druhej strane, aby sa e, necítili zaplavení informáciami. E, Ďakujeme. A teraz má slovo e, ďalší rečník, pani kolegyňa Borzánova. Ďakujem. Vítajte, pán Andriu Kajtis v našom výbore. Máme pred sebou veľké výzvy, pokiaľ ide o zdravie. Len e, niektoré z nich, napríklad narastajúci počet chorôb, ako už bolo spomenuté, e, obezita a negatívne dopady, nie, nie všetky sú dostatočne riešené. E, najväčší pokrok v, vo medi, v medicíne, vo e, v vede možno e, zaň možno označiť predlženie e, priemernej dĺžky e, veku. Máme tu demografické e, zmeny, ktoré prinášajú nové výzvy, pretože so všetkými lekárskými úspechmi musíme byť naďalej zodpovední a súčasne musíme naďalej premýšľať o udržateľnosti zdravotníckých systémov. Otázka preto, chcete riešiť túto problematiku demografické zmeny, e, udržateľnosť zdravotných systémov, pretože, pretože toto podľa nás nie je téma, ktorú by sme mali ponechať len členským krajinám. E, mali by sme na tom pracovať i z úrovne európskej. Máte úplne pravdu. Musíme vytvoriť podmienky na to, aby vznikali pridané hodnoty. Bez toho, že by sme súčasne porušili princíp subsidiarity, takisto nesmieme prekračovať e, e, to, čo sme si boli stanovili. Musíme dodržiavať zmluvy. Súčasne tu však máme k dispozícii mnohé, mnohé nástroje, E, e, nástroje koordinácie, výmenu overených skúseností a tiež možnosť e, odstrániť prekážky, vytvoriť stimuly, zjednotiť metódy tak, aby krajiny mali výbornú možnosť si veci porovnávať. Toto je cesta, ktorou ideme a chceme ďalej ísť viete, že členské krajiny samotné môžu prijať rozhodnutia a žiadať e, zosilnenú spoluprácu e, v rámci, v rámci, v rámci zdravotníctva, tzv. posilnenú spoluprácu, ale to je na členských krajinách. členským krajinám možno e, ale dať podnety, kde by to bolo dobré, v ktorých oblastiach pretože nie je predsa prípustné, aby e, niektorá členská krajina mala takýto problém a ďalšia iný zdravotný problém. To asi e, nie je tak. Často e, nie je možné dostať pomoc cezhranične, dostať zdravotníckú pomoc. Nemusíme tu hovoriť hneď o únii v oblasti zdravotníctva to môže byť len pekná myšlienka, ale stačia takéto stimuly, stimuly pre členské krajiny, kde Európska únia teda nebude mať e, silnejšie slovo, ale možno ich, možno ich inšpirovať. Mnohé choroby, ktoré sa tu spomínali, e, obezita a jedným dopady, e, tu môžeme v rámci Európskeho semestra e, dávať podnety smerom k tomu, ako by sme e, sa mohli e, zlepšiť starostlivosti domácej, e, o starších ľudí napríklad. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Kovačev. Ďakujem. Prístup e, e, k dobrej zdravotníckej stavostivosti, už to je jeden zo jedno zo základných ľudských práv. V Európe však to nie je realita. Sú tu veľké nerovnosti, ktoré treba odstrániť medzi európskymi občanmi. Máme konkrétne a zacielené e, kroky. Budete také prijímať k pokiaľ ide napríklad o pacientov s chronickými e, onkologickými e, ochoreniami, e, kritické skupiny, deti, ľudia, ktorí žijú na pokraji spoločnosti a budete spolupracovať s organizáciami pacientov v tomto procese. Tu ste tiež spomenuli, že jednou z vašich priorit bude prevencia. Tiež v súlade s obrovskými spoločenskými záujmami ste pripravení E, iniciovať novú nezávislú e, štúdiu, e, pokiaľ ide o o vplyvoch elektromagnetických zariadení a iných technologických zariadení na ľudské zdravie, na kardiovaskulárne a iné ochorenia? Ďakujem. Kalbant galimybę peržiūrėti, inicijuoti studiją dėl k možnosti preveriť ešte raz ochranu pred žiareniami a vlneniami. Nuž, my ako komisia samozrejme, ak e, sa tohoto musíme ujať, otázka u vás je, či budete o tom rokovať vo výbore. Ja len môžem povedať, ak, aký je terajší stav. Už potrebujem uh, viac údajov a čísiel, pretože i tu štúdie e, sú e, veľmi početné a pokiaľ ide o choroby, ktoré sa naozaj dajú riešiť, ale aj zriedkavým chorobám, už tu je oveľa viac dôležité, aby sme e, pracovali cezhranične, aby sme mali cezhraničnú smernicu, pretože existujú programy na boj proti týmto chorobám. E, Máme tu program na boj proti, e, proti e, zriedkavým chorobám. Často sú to choroby, na ktoré zomierajú len niekoľko desiatok ľudí v Európe. Naozaj zriedkavé choroby a keď sa dá e, v takýchto situáciách cezranične dohodnúť a je, existuje jedno centrum, ktoré sa zaoberá takýmito chorobami, tak to je problém, ktorý sa dá riešiť naozaj e, okamžite a tam, tak možno riešiť i na európskej úrovni a to je našou úlohou. Grazie. E- Ďakujeme. A teraz posledná otázka e, pani kolegyňa McGuinness. Thank you, um, Chairman, and thank you, Commissioner. Ďakujem e, vám, vážený pán dezignovaný komisár. Budete sa zaverať mnohými témami a jednou z nich je revízia le, e, legislatívy o lekárskych zariadeniach a pomôckach. Tu ide opätovne o bezpečnosť e, a inovácie v tomto sektore a prístupe k výrobkom, to je veľmi dôležité. Ako kriticky vnímate túto rovnováhu medzi týmito otázkami? A aké máte vy priority pre, tento, e, pre túto tému? Aké vnímate slabiny terajšieho systému, pokiaľ ide o e, posudzovania autorizácie súladu ako chcete dosiahnuť taký prístup, aby sme mali lepšie zdravie pre všetkých? Ar galime mes šiandien visi įsivaizduoti? Uh, nuž, uh, predstavme si uh, stacionárne liečenie alebo e, domácich lekárov bez e, lekárskych pomôcok. To je jednoducho nepredstaviteľné. Bez prístrojov e, lekárskych zariadení v medicíne nemožno pracovať. To znamená aktualizácia, inovácie, modernizácia týchto pomôcok je nevyhnutnou. Musíme tu byť flexibilní, možná musí byť telemedicína a technológie a dôležité je, aby ľudia mali možnosti, aby e, ľudia e, vo, vo vysokých horských polohách mohli e, byť liečení bez toho, že by museli cestovať do najbližších odborných nemocníc či polikliník. Či už ide o vysoké hory v Rakúsku alebo rozsiahle pláne na Litve. Treba tu vytvoriť špičkové pracovné miesta, pokrokové postupy. Je to jeden z najzaujímavejších e, sektorov pre, uh, pre naše HDP. Tu máme jednoducho obrovský, e, obrovský potenciál, kde možno vytvárať pracovné miesta. To znamená otázka nového znenia, nariadenia o, o lekárskych Eh, prístrojoch. To nie je čosi, čosi nové. Už ako predseda rady eh, som to eh, prerokovával minulý rok i v tomto výbore napríklad s vami Dagmar Rod Berend a Peter Líze boli vtedy spravodajcami, s ktorými som práve na tejto právnej úprave pracoval a videli sme, čo ešte možno vylepšiť. Teraz sa, ešte, teraz sa mnohé pohlo, zlepšilo a teším sa, že téma je e, prerokovaná a bude ju považovať za veľmi dôležitú. Ďakujem. Grazie, primo luogo ai colleghi. Ďakujem prvom rade všetkým kolegom za otázky, ktoré položili. A zároveň ďakujem aj vám, pán komisár, za odpovede, ktoré ste nám poskytli. Takže teraz vám dám ešte raz slovo, pán komisár, aby ste mohli na záver vystúpiť v záverečnom vystúpení nie dlhšom ako 5 minút.